nenávisti a z teroristických stránok. Nechceme samozrejme obmedzovať neutralitu internetovej siete, ale nie je, neak- nie je akceptovateľné, aby existovali nelegálne stránky, ktoré propagujú a obhajujú terorizmus. A toto sú práve stránky, ktoré sa objavujú pri hľadaní e, s kľúčovými slovami ako prvé na, zo, na zozname. Ja sa domnievam, že toto je len také prvé vysvetlenie. My chceme zdôrazňovať, ale zároveň nechceme segregovať a, alebo oddelovať. Vo Francúzsku e, máme určité skúsenosti z jednej veľkej väznici v parížskom regióne a vieme odtiaľ, že je potrebné, aby podmienky zadržiavania e, boli e, e dobré E, ďalej tu máme veľmi veľa návrhov, ktoré obohacujú túto správu. Teraz musíme vypracovať kompromis a stretneme sa s tieňovými spravodajcami v septembri. Takže toto sú v hrubých e, rysoch tie pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené. Samozrejme sú aj také, ktoré sa sústredujú ešte na nejaké iné detaľnejšie problémy. Ja sa ale domnievam, že kompromis bude inteligentný a zaujímavý. Ďakujem. Ähm, ďakujem, Rašida. Teraz sú na rade tieňoví spravodajcovia. Anna Gomez. Äh, euh, ďakujem pani Daty. Mm, ďakujem jej ako spravodajkyni. Mm, ďakujem za jej ochotu spolupracovať. Pozitívne sme pracovali a myslím si, že spoločne s ostatnými tieňovými spravodajcami naozaj dosia- završíme kvalitnú prácu. Tento veľký počet pozmeňovacích e, návrhov ukazuje, že tu je záujem a zároveň už aj veľká konvergencia Musíme vypracovať naozaj korektný rámec pre boj proti radikalizácii a nesmieme pritom zabúdať na rešpekt základných práv. Teraz sa začnem hovoriť po anglicky, lebo moje podklady sú po anglicky. Sú tu oblasti, kde sa ešte nezhodujeme, ale som si istá, že sa dostaneme ku e, kompromisu. Takže e, segregácia vo väzniciach, segregácia radikalizovaných osôb. To je jedna dôležitá téma. Možno problém je iba v jazykovej formulácii, ale súčasný odsek 5 mm, nie je úplne akceptovateľný pre moju skupinu. Viem, že toto je jedna z hlavných myšlienok správy pani Daty. Ale ja som presvedčená, že nemôžeme znižovať potenciál integrácie týchto osôb napriek tomu, že už sú to radikalizované osoby. Ak predpokladáme, že tieto osoby sú už stratené, tak potom aj my už sme stratení. My sa musíme pozrieť na to, ako reintegrovať tieto osoby. Musíme do nich investovať. Musíme mať nejaké politiky, ktoré investujú do týchto ľudí. Nesmieme ich segregovať ani v, e, vo väzeniciach, ani mimo väzníc. Teraz internet, aj to spomínala pani Daty. Internet je veľmi široká téma. Musíme tu nájsť rovnováhu. Nejde o to, aby sme na poskytovateľov internetu zhodili všetku zodpovednosť za obsah, ktorý sa objavuje na internete. Nemôžeme čakať, že oni nájdu všetko, čo je škodlivé je dôležité mať taký, na, taký rámec, ktorý bude realistický a zároveň aj spravodlivý. Potrebujeme súdne e, záruky kontroly v každom kroku, v každej fáze, čiže potrebujeme justičnú kontrolu, nejakú formu justičnej kontroly v, každom, v každej fáze, v každom kroku. Hovorí sa um, aj o cenzúre a e, tá, tá justičná kontrola by sa mohla priblížiť aj k cenzúre, ale my chceme tie tzv. judicial checks. A okrem toho potrebujeme určité príklady toho, ako bojovať proti nenávisti toto sa musí robiť na úrovni každého členského štátu, komunity, občianskej spoločnosti. Musíme nachádzať nejaké narratívy, nejaké dobré e, príklady toho, ako bojovať proti radikalizácii. Tento výbor musí premostiť e, vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť, riešenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti pretože napríklad aj toto, táto téma dokazuje, že neexistuje skutočne rozdiel medzi vnútornou a zahraničnou bezpečnosťou. Aj tu v parlamente máme niekedy taký prístup, že rozlišujeme, ale to nemá zmysel. My to musíme riešiť holisticky. Pretože je tu jeden jediný cieľ a to boj proti radikalizácii. Takisto e, vyzývame členské štáty, aby si viac e, vymieniali spravodajské informácie. Viem, že súčasná situácia je taká, že členské štáty si veľmi nedôverujú. Dôvera medzi nimi nenarastá, ale ak si nebudeme navzájom dôverovať, tak sa nám nepodarí bojovať proti radikalizácii a terorizmu. A ak neinvestujeme do vzťahov s tretími štátmi, či už sú to naši partnery, s ktorými už bojujeme proti terorizmu, niektorí ale hrajú takého dvojitého agenta, musím povedať, alebo môže ísť aj o štáty, ktoré sa nachádzajú teraz vo fáze nestability a zníženej bezpečnosti, napríklad Líbia. Ja neočakávam, že Líbia bude stabilizovaným štátom v blízkej budúcnosti. Napriek dohode Bernardin Leon, ale napriek tomu musíme s týmto štátom spolupracovať, pretože je to náš e, veľmi dôležitý partner. Na záver poviem ešte, že som presvedčená, že naša spolupráca bude úspešná. A dúfam, že s podporou tieňových a expertov dostaneme, dosiahneme dobrý kompromis. Ďakujem teraz Sophie Intveld. Ďakujem ja zastupujem tieňovú spravodajkyňu Majte Pagazaur Tunduo. My sme takisto predložili pozmeňovacie návrhy. Týka sa to definícií. My používame pojmy ako radikalizácia zahraničných zahraniční bojovníci, ale tieto pojmy nemáme presne vymedzené. Musíme presne vedieť, čo sú to napríklad zahraniční bojovníci. To sú často ľudia z našich krajín, nie sú to cudzinci. Namiesto radikalizácie by som rada používala slovo extrémizmus. Pretože čo je radikalizmus? A ja som radikálna, som stále radikálnejšia. Čím som staršia, tým viac. Ale to nie je presne to, čo, čo máme na mysli. OK. So, um, the, re- <laughs> the remarks of... Ďalej. Pani Pagazaur Tundua chce povedať, že by sa mal zúžiť rozsah správy, pretože sa domnieva, že pôvodný návrh sa zameriava príliš veľa na represívne opatrenia. Ona by chcela, aby sa to zameriavalo viac na preventívne opatrenia. Mnohí hovoria, že by sme nemali stigmatizovať určité komunity na základe náboženstva. Takisto sa hovorí, že každá činnosť musí byť v súlade s ľudskými právami. Tieňová kniaz zdôrazňuje, aká dôležitá je občianská spoločnosť, nie iba v miestnych komunitách, kde sa vlastne začína rekrutovanie radikálov, ale aj v iných oblastiach, v iných, v iných prostrediach ako internet, väznice a tak ďalej. Hovorí o tom, že veľkú moc tu majú aj mimovládky, dobrovoľníci, obete a policia zdôrazňuje, že proces rekrutovania e, radikálov je globálnym fenoménom. Nemali by sme ukazovať prstom na nejaké krajiny a nejaké regióny. Mali by sme sa pozerať na to, čo sa deje na celom svete a na to, čo sa deje vnútri hraníc EÚ. Ďalej, téma väznice zdôrazňuje, aký dôležitý je personál väzníc a mimovládne organizácie pretože odborná príprava je veľmi dôležitá na to, aby personál mohol predchádzať radikalizácia extrémizmu. A prílišné zásahy verejnej administratívy môžu byť dokonca kontraproduktívne. Sloboda slova, názoru sa musí rešpektovať a to platí aj pre náboženských pracovníkov vo väzeniach. Pokiaľ ide o internet, je potrebné spolupracovať s poskytovateľmi internetových služieb a ak oni odmietnú spoluprácu, tak my musíme konať. Nesmieme obetovať slobodu slova. Ďalej, ďalšia téma vzdelávanie. Tieňová spravodajkynia hovorí, že to je najdôležitejšia časť správy, ktorá musí byť najviac zdôrazňovaná, pretože v tejto fáze začína integrácia. Tu sa buduje pozitívne povedomie o spoločných našich hodnotách. A v tomto kontexte veľmi dôležité je propagovať európske občianstvo. Špecifické programy budujúce pozitívnu identitu sú nevyhnutné, ale opäť prílišné zasahovanie verejných orgánov by mohlo byť kontraproduktívne. Sloboda vzdelávania musí byť rešpektovaná a e, táto výchova, vzdelávanie, to nie je iba úloha škôl, ale aj celého sociálneho prostredia a rodiny. Preto je potrebné pracovať s expertami aj s organizáciami, ktoré môžu pôsobiť proti násilnému extrémizmu. Tieňová spravodajkyňa, a to je môj osobný názor, má veľa osobných skúseností s, týchto, e, s týmto procesom v Baskicku, odkiaľ pochádza. No a ešte na záver, tieňová spravodajkyňa zdôrazňuje, že je potrebné vymieňať informácie a osvedčené postupy a takisto musíme rešpektovať v každej situácii ľudské práva a e, pravidla právneho štátu sa musia dodržiavať. Ďakujem. Ďakujem, Sofii. Teraz dostane slovo pani Spinelli. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pani Rašide Daty za veľmi citlivú prácu, a veľmi ťažkú, domnievam sa. A teraz budem hovoriť mojim jazykom. Ja mám takisto poznámky, ktoré mám napísané po taliansky. Ja som tieňová spravodajkyňa za našu skupinu. Ja e, som si naštudovala túto, e, túto správu, takisto e, správy 14 mimovládnych organizácií. A e, vyplývajú mi z toho mnohé znepokojenia v troch hlavných bodov, bodoch. Mm, zúrazňujú sa vždy hlavne represívne opatrenia, nie preventívne. To je jedna vec. Mnohé útoky nepochádzajú zo strany zahraničných bojovníkov, ale rodia sa na našich mestských perifériách, vnútri našich spoločností. Táto správa sa sústreďuje takmer výlučne na náboženských radikálov a toto by mohlo mať určité následky v tom zmysle, že e, začneme niektoré osoby stigmatizovať z náboženského hľadiska. Nedávno som si prečítala dve správy. Správu Europolu o násilných a teroristických e, útokoch e, v rokoch 2013 a 2014 v roku 2013 radikalizácia, respektíve náboženský extrémizmus sa ukázal v dvoch útokoch zo 100. V roku 2014 väčšina útokov takisto nemali náboženskú povahu, čiže toto vyplýva zo správ Europolu. No a ja osobne aj jazykovo mám určité preferencie a musím vyjadriť súhlas s kolegyňou Intveld a ja uprednostňujem precíznejšie pojmy i keď sú možno všeobecnejšie, genere, generickejšie, ale páči sa mi viac násilný extrémizmus a nie radikalizmus a nepáči sa mi ani násilný fundamentalizmus, pretože fundamentalista môže byť aj nenásilný, takže toto by sme nemali stigmatizovať. Ja e, som sa sústredila v mojich pozmeňovacích návrhoch a v pozmeňovacích návrhoch mojej skupiny, najmä na to, čo prináša getoizácia a sociálne vylúčenie, ako marginalizuje osoby. Tie osoby sa potom cítia cudzincami v spoločnosti a, a nemajú pocit, že patria do Európskej únie. Pokiaľ ide o segre, segregáciu vo väzniciach, my sme už raz hovorili v tomto výbore o tejto téme. Pani Daty má takú sofistikovanejšiu interpretáciu segregácie, ale vo všetkých jazykoch e, sa hovorí, do ktorých e, bol pre, bola preložená táto správa, sa hovorí o segregácii, respektíve o izolácii je dôležité tu nájsť nejaký, nejaké kompromisné slovo. Veľmi dôležité je, ako to lexikálne vyjadríme v tejto téme. Ďalšia téma, internet, to je takisto veľmi citlivá vec pre našu skupinu. Každá kontrola, každá cenzúra sa musí skúmať veľmi pozorne, pretože je potrebné zachovať slobodu vyjadrovania slova, musia na to byť záruky. Pokiaľ ide o oblasť vzdelávania, kurzy o tolerancii odlišnosti a o rešpekte odlišnosti, to je dôležité. A takisto jedna vec, ktorá mi leží na srdci, justičná spolupráca s tretími štátmi. Ja som e, požiadala o to, že je potrebné o, overovať, či všetky medzinárodné o, e, zmluvy dodržiavajú minimálne európske štandardy alebo aj vyššie. Pokiaľ ide o migráciu a terorizmus, ja som proti etnickému alebo rasovému profilingu, akémukoľvek profilingu. Ja dúfam, že nájdeme kompromis aspoň na tej jazykovej úrovni a dúfam, že väčšina mojich pozmeňovacích návrhov bude vzatých do úvahy. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Spinelli. Teraz Jean Lambert, nech sa páči. Um, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne pani Daty za jej správu. Myslím si, že počas leta budeme mať asi dosť práce, pokiaľ ide o posúdenie pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že je tam v zásade celá paleta alternatív. To znamená, že tí, ktorí si myslia, že to môže byť riešené iba nátlakovými opatreniami v rámci vnútroštátnych hraníc, to je jedna vec. Potom druhé, druhá alternatíva je taký holistickejší prístup, ako vlastne povedali predrečníci, ide o možnosť výberu a v tomto zmysle boli predložené niektoré pozmeňujúce návrhy. Niektoré sú dokonca lepšie ako tie, ktoré som ja predložila. Takže myslím si, že budeme to musieť posúdiť. Sú tu viaceré veci, o ktorých sa už hovorilo, musíme tieto veci vyjasniť, totiž to, aby sme vedeli presne, o čom hovoríme. A podobne ako predrečníci, a ja som predložila pozmeňujúce návrhy, respektíve naša skupina, to ide o návrh 21, čo je to vlastne radikalizácia, čo to vlastne znamená v tom kontexte, ktorým sa zapodívame, A potom ide aj o problematiku zahraničných bojovníkov. Aby sme vedeli, čo tým presne myslíme. Častokrát zabudáme totiž na to, že sú to vlastne občania EÚ, ktorí sú zapojení do takýchto bojov proti iným občanom EÚ. Takže potom ide aj o rozsah pôsobnosti. Táto správa ako taká mali pomerne široká. Dôležité je vyjasniť, koho sa to vlastne týka. Máme tu aj pozmeňujúci návrh 23 a 242. Totiž to ide o to, že čím sa to vlastne zapodívame, keď ide o radikalizáciu, nie je to tu špecifikované, nie je to iba prepojené s, s konkrétnou ideológiou alebo vierovýznaním. Totižto, keď si pozrieme napríklad niektoré rasistické útoky alebo útoky proti moslimom, islamofóbia, antisemitické útoky, sú tu aj iné a rozličné útoky, napríklad pokiaľ ide o londýnske metro, takže tu sú rozličné typy útokov a rozličné typy osôb, ktoré vykonávajú tieto činy. To znamená, že musíme to veľmi jasným spôsobom vyjadriť a zohľadniť, lebo ináč podstupujeme riziko, že niektorí ľudia nebudú pokrytí a budú sa môcť organizovať. Chcela by som ešte potvrdiť to, o čom hovorili predrečníci. Pokiaľ ide o tú líniu medzi tými, ktorí sú zodpovední za dohľad a tí, ktorí sú zodpovední za podporu. No a musíme jasne vyjadriť, že pokiaľ ide o jasnú líniu pre tak povedať, profesionálov. Čím viac ľudí vlastne ehm, budeme tak povedať dávať do toho systému, ktorý vykonáva dohľad pozoruje, tým viac zase budeme narušovať tú jednu štruktúru našej spoločnosti a tu ide o také veci ako ospravedlnenie terorizmu a podpora terorizmu. To nie je to isté, keď sa niekto snaží vysvetliť terorizmus, to je vec tej diskusie, ktorú momentálne vedieme v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o to, že vlastne aká diskusia je vôbec prístupná aj v akademickej sfére. A v každom prípade by sme chceli predchádzať násilnému extrémizmu a zároveň chceme podporiť univerzálne základné hodnoty. Potom tu je aj pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka väzníc. Myslím si, že o tom budeme musieť diskutovať v súvislosti s kompromismi a potom samozrejme, akú úlohu zahráva internet. Našim re- referenčným bodom je vlastne existujúca legislatíva. Tu ide napríklad o problematiku zneužívania detí, legislatíva, ktorá sa týka boja proti pornografii a ide o právny rámec, aby organizácie neformálnym spôsobom konali istým spôsobom, kde možné predchádzať zneužívaniu a kde je možné sa proti tomu brániť. Potom ide o spoluprácu s tretími štátmi. Myslím si, že jasne musíme vyjadriť, aké zábezpeky tam chceme mať. Sú tu určité veci, ktoré sme sa poučili napríklad z prípadu Guantanamo. A Guantanamo sa nakoniec ukázalo, že slúžil ako miesto na nábor práve takýchto ľudí. Takže ide o celkový ten rámec spolupráce s tretími štátmi a potom pokiaľ ide o otázku návratov a opätovnej integrácie, myslím si, že musíme sa podívať aj tým, aké závery z toho vyvodiť a nielen prísť nejakými predsudkami. Takže vyžaduje to isté pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že môžeme na tom popracovať a dosiahnuť dobrú správu. Takže uvidíme, ako to dopadne s tými kompromismi sú tu rozličné myšlienky, je to skutočne až také udivujúce, by som povedal. V každom prípade sa teším na ďalšiu konštruktívnu prácu, pokiaľ ide o finálnu verziu správy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Winberg. Eh, eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o túto správu, je to v zásade asi najnebezpečnejšia a najmenej zodpovedná správa, ako som kedy čítala. Zhrnula by som to tak, že správodajkynia sa snaží označiť teroristov ako obete, hovorí tu o ich ľudských právach, bez toho, že by sa snažili nejako ospravedlniť ich barbarské činy a postup. V správe sa spomína, že bývalí zahraniční bojovníci boli trauma, zažili traumatizujúce udalosti e, a si pritom, že bojovali, pri, bojovali v teroristických organizáciách. Takže treba sa nad tým zamyslieť. No pozrite sa, toto je taký dobrý príklad toho, čo, čím sa zapodievajú títo tzv. bojovníci. Možno to dobre nevidíte. Je to 5 mužov, ktorí boli aj špioni pre, pre teroristov. A potom, e, čo spravili, zavreli ľudí do, do klietky a ponorili tú klietku do, bazén a pozerali sa na to, natočili to eh, na video, potom to zverili na internete, je to, je to hrozné. To sú podobné činy, ako keď eh, dolapili eh, pilota lietadla a potom ho zapálili. Takže toto je nebezpečné. Včera sme sa stretli s zástupcom Eurojustu, a tam sa hovorilo o výmene informácií, prostredníctvom ktorých sa podarilo preukázať prepojenie medzi migračnými tokmi a teroristami. To je skutočne e, hrozné, keď sa pozrieme na tie útoky v Paríži, Bruseli, Londýne a nedávno v Tunisku. Koľko ešte atentátov musíme zažiť na to, aby sme zabranili tomu, aby teroristi sa dostali na územie Európskej únie? Kedy vlastne e, nás budete chrániť pred našimi vlastnými občanmi? Ďakujem. Herzlichen Dank, Kollegin Kollege Betten. Ďakujem pekne, teraz kolega Betten. Um, the report talks of Ďakujem pekne, táto správa sa zapodieva radikalizáciou a označuje sa to keby nejaký spontánny fenomén, ako keby to nemalo žiadne dôvody. Všetci teroristi potrebujú istý typ ideológie, aby mohli odôvodniť svoje násilné činy, za posledných cirka 50 rokov sme zažili baskický írsky nacionalizmus a toto všetko malo identifikovateľný politický cieľ, ktorým sa snažili odôvodniť svoje násilné činy. Aj aktuálne teroristické hnutia tiež majú isté politické ciele. Najlepšie to vyjadrie si na prípade ISIS. Totiž to, čo chcú dosiahnuť, je celosvetový kalifát UMI a nadradenosť ich náboženstva na celom svete a čím sa nezapodieva táto správa, je, e, nezameriava sa na to ideológiu, nespomína sa tam žiadne slovo džihadista alebo islam. No a máme tu 600, zhruba 600 pozmeňujúcich návrhov, ktoré môžu skvalitniť tú správu. Pokiaľ ide o týchto teroristov a extrémistov, čo majú všetci spoločné, je to, že čítajú tú istú literatúru, volá sa to Korán, a tam sú také veci ako napríklad zabitie neveriacich, e, šírte hrôzu a spomína sa tam aj ich, tak povedať, prorok, kde sa hovorí, že je dôležité, aby moslimovia bojovali proti Židom, takže pokiaľ ide o také e, podnecujúce e, hovory, e, reči, ktoré podnecujú nenávisť. Ide tu predovšetkým o, o násilný extrémizmus, ide tu o násilnú a militantnú verziu kultu Mohameda ako náboženstva. Toto naj, aj, naj, extrémistickejší príklad je, keď niekoho zabijete a nebojte sa, že budete zabití, lebo sa dostanete do e, raja, kde bude 72 panien. Takže toto mnohých zaujíma. Akým spôsobom toto chceme riešiť? Musíme sa zapadiť o to ideológiu. Nemôžeme nič poraziť, kým to nepochopíme. To znamená, že je to ideologický boj medzi extrémistami umiernenými a je, pre niekoľkými mesiacmi e, jordánsky kráľ v zásade povedal to isté, musí to byť boj medzi umiernenými a extrémistami a my ich musíme podporiť. Pokiaľ je tých umiernených, musia si uvedomiť, že musia zamietnúť tie extrémistické e, texty alebo pasáže v ich svetom texte, ktoré sa v aktuálnej situácii už nemôžu uplatňovať, musia vylúčiť extrémistov zo svojich komunít a mešít. Pokiaľ ide západné vlády, musia zabezpečiť, aby fundamentalistický islám nemal miesto v západnej liberálnej demokracii. Takže ako prijať nejaké praktické opatrenia? Poprvé, čo by sme mali spraviť, je skoncovať s masovou imigráciou. Nie je to urýchlovať, ako sme hovorili o tom dnes do obeda, a hľadať nejaké legálne prístupy k nám. Jednoducho, keď sú tu už nejakí ľudia, musíme pomôcť sa integrovať, aby prevzali naše hodnoty a nie už privážať ďalších takýchto ľudí. Teraz by sme nemali um, umožňovať financovanie imámov a mešít z takých štátov, ako je Saudská Arábia a Pakistan, ktorí vlastne investujú obrovské množstvo peňazí do stavby mešít a výberu imámov. U nás máme v východnom Londýne mešity, ktoré nie sú financované lokálnymi E, ľuďmi, ale zvonka. Musíme to zastaviť, musíme sa snažiť zmeniť e, myslenie. Musíme najprv zmeniť samozrejme naše myslenie. Západná civilizácia by nemala ustupovať nejakej temnej ideológii. Ďakujem. Herzlichen Dank, Herr Kollege, Kollegin Mayer. Ďakujem pekne, teraz kolegyňa Mayer. Dank u, voorzitter. Ja, dit rapport draait weer volledig. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. V tejto správe ide o radikalizáciu. Ja by som chcela povedať, že neviem, ako je možné sa zapodievať právo o radikalizácii a terorizmu bez toho, že by sa to skutočne pomenovalo pravým menom. Takže tu sa prikláňam k predrečníkom. Ide tu o mladých ľudí, ktorí sa necítia byť vítaní, sú to pristahovalci, zahraniční bojovníci, môžeme to označiť akokoľvek chceme ale ide o to, že všetci bojujú v mene jednej ideológie, islamu a preto sa pripájam k rečníkom, ktorí požiadali o jasnosť tejto súvislosti. No to by som chcel aj podporiť, pokiaľ je túto správu. Ak to totiž to ostane v tejto podobe, ako to je, tak táto správa nebude správna, nebude môcť zabrániť tomu, aby títo teroristi sa nevracali naspäť do EÚ. Tu ide o to vlastne, ako udržať týchto ľudí v EÚ a pokiaľ je týchto teroristov, Mali by sme radšej byť radi, keď sa ich zbavíme, nie keď e, nepúšťať ich naspäť. No a potom sa spomínajú aj džihadisti, ktorí vycestovali v zásade, ale nevieme, koľky sa vrátili a kde sa nachádzajú. Je nám to známe? Na no správe ide aj o otázku kontroly na vonkajších hraniciach, ale pokiaľ hranice EÚ prekračujú člny s nelegálnymi migrantami a nikto nevie, či medzi nimi nie sú aj teroristi, je to samozrejme veľmi zložité. To znamená, že podľa mňa už skutočne nastala doba na to, aby sme sa odvrátili od e, takýchto slabých opatrení a nemali by sme týchto traumatizovaných bojovníkov z islamistických, islamistických štátov púšťať k nám. Myslím si, že je dôležité prijať prísnejšie opatrenia na hraniciach, a zaviesť opätovne hraničné kontroly. A tu ide napríklad o také príklady ako Austrália, ktoré posielajú celé člny ilegálnych migrantov naspäť. Ďakujem pekne, pokračujeme v diskusii. Žera Depre, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa vyjadrím stručne. Ďakujem pani Daty za správu, i keď Niektorí z nás majú výhrady k určitým nuansám, k určitým návrhom, ale niektoré výhrady idú aj ďalšie, ale, ďalej, ale napriek tomu je to dobrá práca, pretože e, správa pokrýva celý rozsah tejto témy. Nenechajte sa rušiť, pani spravodajkyňa, tými, ktorí vás obvinujú z toho, že sa snažíte vyhovieť nejakému terorizmu, teroristickým prúdom. To je, to, to, to, to je prejav hlúposti, to netreba brať do úvahy. Takisto chcem upozorniť pred tým, že si, zamiešam, že si zamieňame niektoré veci. Niektorí legálni, legálni imigranti môžu byť teroristi, ale nie sú všetci legálni imigranti teroristi. E, táto správa sa sústreďuje najmä na štyri veci. Poprvé, vy hovoríte veľa o stratégii. Stratégia bola viackrát už nadefinovaná e, vo výbore, ale my teraz potrebujeme operatívny akčný plán, ktorý zrealizuje stratégiu. Čiže potrebujeme operatívny akčný plán, ktorý by reagoval na skutočnú hrozbu, na reálnu hrozbu. Ehm, toto je dôležitá vec. Po druhé, terminológia a diskusia o pojmoch. Myslím si, že najlepšie by bolo odkazovať sa na protokol Rady Európy, ktorý hovorí o radikalizácii a násilnom extrémizme, ktorý vedie k terorizmu. Toto je najlepší popis, myslím. Týmto by sme sa mali zaoberať. E, niektorí moji kolegovia hovoria, že by sa mala posilniť úloha Europolu, najmä jeho úloha bojovať proti nebezpečným obsahom a proti teroristickým obsahom, ktoré cirkulujú na internete. Takisto som počul veľa o mešitách, ale podľa toho, čo som si prečítal, tak e, si myslím, že na mladých ľudí viac vplýva internet ako mešity. Tí, ktorí odchádzajú bojovať na Blízky východ, boli ovplyvnení viac internetom a Twitterom ako mešitami. Takže musíme kontrolovať najmä to, čo sa deje a čo sa objavuje na internete. Samozrejme, kontrola internetu je veľmi citlivá záležitosť, lebo je tenká hranica medzi kontrolou a zasahovaním alebo monitorovaním a zasahovaním, ale myslím si, že mm, sa o to musíme posnažiť. Ak mám dobré informácie, tak od e, začiatku júla už bolo 50 intervencií vďaka eh, Europolu, vďaka ktorým boli odstránené nebezpečné obsahy z eh, internetu. Ja si myslím, že v tomto ohľade Europol je oveľa efektívnejší ako 28 členských štátov, ktoré zasahujú oddelenia izolovanie do tohto. No a posledná vec, nemali by sme sa zaoberať iba vnútrom Európskej únie, Ehm, stratégia návonok je takisto veľmi dôležitá. Niektorým našim partnerským štátom musíme pomáhať, obzvlášť tým zraniteľným, ehm, nestabilným štátom, aby sme priamo tam bojovali proti radikalizácii mládeže. Čiže na toto by Európska únia mala dať viac finančných prostriedkov, aby sme mohli týmto štátom pomôcť, aby sa tam zachránila mládež, aby aby e, neboli tam mladí ľudia nabadaní na násilie a na e, džihadistický boj. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, Žerár. Teraz sa ešte prihlásila na záver kolegyňa Kienge a potom dáme slovo spravodajkyni Rašide Daty. Nech sa páči. Grazie, signor Presidente. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcelo by som povedať, že táto téma je veľmi dôležitá, okrem toho aj zaujímavá. Ja sa zaujímam o túto tému a chcela by som povedať, že je zaujímavé sa pozerať na tú tému z uhla, uhla pohľadu viacerých výborov. Práve pokiaľ ide o výbor LIBE, tu zohráva istú úlohu aj tak povedať kultúrny náhľad, radikalizáciami viacero aspektov, nestačí sa sústrediť iba na tie negatívne aspekty, musíme sa zapodievať aj deradikalizáciou e, dotknutých samotných osôb a pre všetkým aj ich rodín. To považujem za veľmi zaujímavý aspekt. Je totiž dôležité podporiť aj rodiny, rodiny radikalizovaných osôb, aby vlastne to, z toho nevznikol taký začarovaný kruh. Pokiaľ ide o samotné rodiny, potrebujú podporu, je dôležité vytvoriť určité zoskupenie, určité zosietenie a celé vlastne sa to musí začínať e, v školách, vo vzdelávacích inštitúciách. Sú tam dôležité informačné programy, ale aj kultúrne programy. To sa musí týkať aj takové z mestských častí, tam, kde žije najviac radikalizovaných osôb. To znamená, že vyžaduje si to isté ad hoc projekty kultúrneho typu, potom samozrejme aj psychologickú pomoc a to preto, aby sa pomohlo takýmto osobám. No a keď sa skončia programy deradikalizácie, keď teda takéto osoby absolvujú, takéto programy a naďalej potrebujú podporu zo strany osôb, ktoré môžu poskytnúť pomoc. Na no tejto súvislosti považujem jeden aspekt za dôležitý, zapodievame sa tým, skúmame to a síce ide o to, ako vlastne identifikovať tieto osoby. Je dôležité ich poznať, nemôžeme to samozrejme generalizovať. Ak by sme nejakým spôsobom to generalizovali a dali to do jednej roviny s imigráciou a povedali, že to sú tí ľudia z horších, tak povediať, tried spoločnosti, to nie je správny prístup. Je skôr dôležité zamerať aké osoby idú tou cestou. Nie sú to vôbec e, tí najchudobnejší, nižšie postavených vrstiev spoločnosti. No a v tejto súvislosti zohráva očividne aj internet e, dôležitú úlohu. To znamená, že tu nie je len tých slabších, chudobnejších, ale je tu aj o iné triedy, kde by sme to vôbec neočakávali. No a my, ako výbor LIBE, by sme sa mali zaoberať práve takýmito kultúrnymi výchovnými aspektami. No a to musí byť v každom prípade zapracované do nášho projektu, nášho postupu. Pokiaľ ide o vzdelávanie, tam je možné sa zamerať na interkultúrne aspekty, to môže byť isté riešenie, takto je možné bojovať proti radikalizácii. Ak budete poznať iné kultúry, iné náboženstva, potom budete mať menej strachu pred tým, čo je iné a takto môžeme najlepšie bojať pred radikalizáciou. Rašid. Ďakujem pekne, teraz Rašida. Merci, euh, merci, prezident. Merci. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, Monika. Ja to zostručním, pretože plne súhlasím, pokiaľ ide o terminológiu, súhlasím s pani Gomeš, s pani Stimeli a súhlasím aj s pani Intveld aj s pánom Depre. Mali by sme precizovať terminológiu. Pani Entveld povedala, a to je pravda, že radikalizmus a integrizmus e, nie je vždy terorizmus. Musíme mať jasnejšiu, preciznejšiu e, definíciu radikalizmu alebo extrémizmu. Pokiaľ ide o stratégiu, áno, komisia musí teraz predložiť už efektívny akčný plán ja si myslím, že zatiaľ máme hlavne stratégiu, ale nemáme konkrétny plán, pokiaľ ide o izoláciu väzňov. E, to je takisto otázka definície. Ja nechcem, aby boli segregovaní, izolovaní, ale musíme nájsť dobrý termín. Preklady sú vždy problematické. Musíme e, sa pozrieť na to, čo e, vo Francúzsku sa deje naozaj efektívne Niektorí väzni by sa chceli radikalizovať, ale ešte nie sú radikalizovaní, ale sú nestabilní a tí často sa dostanú späť na dobrú cestu vďaka nášmu systému. Pokiaľ ide internet, áno, ten ovplyvňuje mladých viac ako men- mešity, takže naozaj internet, tam, tam musí byť väčšia spolupráca. Samozrejme, sloboda slova musí existovať, ale musíme viac eh, kontrolovať, ako internet eh, mladých ľudí ovplyvňuje. Aj tam koluje aj viac peňazí. Pokiaľ ide o represívne opatrenia, to je potrebné, dôležité, prevencia je ale takisto dôležitá. Táto správa musí hovoriť aj o efektívnych preventívnych opatreniach. Pokiaľ ide o úlohu Europolu, to je takisto kruciálne E, a je to dobrá inštitúcia, ktorá nám môže efektívne pomáhať pri boji proti radikalizácii a terorizmu. Pokiaľ ide o e, e, financovanie zvonka, z exteriéru, tieto financie musia byť pod väčšou kontrolou, musíme ich vedieť vysledovať, vystopovať. Niektoré štáty ako Saudská Arábia hrajú dvojitého agenta, dvojitú hru a my k ním máme veľmi pokrytecký vzťah, to musíme povedať E, demokracia alebo štá, právny štát, e, rešpektovanie ľudských práv tam neexistuje. Vy ste hovorili takisto o Londýne. Áno, v Londýne je veľa mešit, ktoré sú plne financované zo zahraničia. A nevieme, čo sa v tých mešitách deje. Myslím, že tu nájdeme kompromisy. Áno, globálne sa zhodujeme názorovo medzi skupinami. Ešte jedna vec, pán Depre hovoril o stupidite musíme, začať, musíme konečne prestať útočiť a stigmatizovať. Ja už to roky počúvam a viem, k čomu to vedie. Imigrácia nerovná sa terorizmus, to je samozrejme. Niektoré, niektorí jednotlivci sa zúčastňujú na teroristických aktoch, ak, áno, ale nesmieme e, generalizovať, nesmieme útočiť na celé skupiny osôb, pretože potom vďaka tomu, že budeme rozlišovať, tak nás budú aj viac počúvať, nebudeme karikovať, nebudeme stigmatizovať, nebudeme to redukovať na nejaké schémy. Ďalšia vec. E, ja nehovorím, že teroristi sú obete. Nájdite niečo v mojej správe, jedno slovo, ktoré hovorí o tom, že teroristi sú obete. Barbarstvo nevyriešime barbarstvom. Pokiaľ ide o Guantanamo, Guantanamo a úplne zlyhalo v boji proti terorizmu. A väzni, ktorí boli v Guantaname, boli tam často bez obvinenia, ale keď vyšli z Guantanama, už boli radikalizovaní a spáchali teroristické činy. Čiže tu musíme byť takisto zodpovední aj my ako Európsky parlament. Vieme, že rešpektovanie základných práv a slobôd nám E, umožní viesť demokratický boj proti terorizmu. Myslím si, že globálne môžeme povedať, že sa zhodujeme do veľkej e, miery a myslím, že v septembri dospejeme ku kompromisu a potom z toho vyplynie aj efektívny akčný plán. Ďakujem pekne a želám veľa úspechov s tými dopozmeňujúcimi návrhmi, či do počtu vyše 600. Želám vám, aby ste to všetko dobre prepojili a 12. a 13. oktobra budeme o tom hlasovať a v pléne to bude potom e, v novembri roku 2015. Ďalší bod číslo 19 bol po spoločnej dohode odročený. Môžeme teda prejsť k bodu číslo 20. Otázky na písomné zodpovedanie komisii z 12. marca 2015 o peniazoch vynaložených na agentúru Frontex v Španielsku, ktorú predložila Marina Albiol Guzman. kolegovia a kolegyne. Budeme hovoriť na základe pravidla 134. Vypočujeme si niekoho z komisie. Teraz si musím vypoču- prečítať meno Vojcek Halučinský. Bude hovoriť, takže poprosím vás, chopte sa slova. Dobre popoludnie. Volám sa Kala- pán Kalačinský, som z DG e, eh, pre migráciu a kontrolu hraníc. Chcel by som reagovať na písomnú otázku, ktorá sa týka rozpočtu Frontexu a chcel som iba vysvetliť, že nakoľko táto otázka sa týka implementácie rozpočtu agentúry v súlade s postupom komisie, tak toto bolo preložené pre Frontex a Frontex nám dá konkrétne detaily. Odpoveď bola zaslaná parlamentu už 18. júna a na základe informácií, ktoré Frontex zabezpečil, komisia začala prostredníctvom listu, ktorý bol začlenený poslancovi, doplnkovú odpoveď s prvkami patričnými. A zosumarizujem tieto prvky tak, ako to je v tom liste obsiahnuté. Pokiaľ ide o finančné príspevky, pre, Frontex, pre Frontexové koordinované operácie, ktoré sa robia v Španielsku, tak by som chcel zdôrazniť, že Frontex koordinoval spolufinanciu štyroch takýchto operácií v roku 2014. Boli tie spoločné operácie Hera, Indalao, Minerva a Focal Point C. Celková suma, ktorá bola pričlenená v kontexte týchto operácií, bolo 4 milióny 600 tisíc 81 tisíc eur. A pokiaľ ide o využitie týchto peňazí, ako aj pokiaľ ide o kontrolné systémy, agentúra má stabilný monitorovací finančný systém, aby zabezpečil, aby peniaze, ktoré boli vyčlenené pre niektoré operácie, boli správnym spôsobom využité. Chcel by som takisto objasniť, nakoľko to sa takisto objavilo aj v tých písomných otázkach, že tieto operácie ako most majorom, ktorá sa týka tej písomnej otázky pána poslanca Európskeho parlamentu, to bolo zorganizované v koordinácii s talianskými orgánmi predsedníctva Európy, keď bolo taliansko predsedníctvo krajina a Frontex vtedy nedával žiadne peniaze do takýchto operácií v tom čase. Pokiaľ ide o cieľa, ex post vyhodnotenie spoločných operácií, tak by som chcel iba zdôrazniť, že v súlade s článkom 33.3 e, usmernenie o financovaní pre Frontex. Frontex vyhodnotí všetky financovania operácií. Agentúra jedna spoločná, spoločný projekt už je ukončený v spolupráci s hostovskými štátmi a účastnými štátmi, tak tu vlastne sa pripravuje finálna evaluačná správa. Evaluačný proces ohľadne implementácia, ohľadne finančných aspektov, tak tieto sa preskúmávajú. V odpovedi, ktorá bola poskytnutá poslancom, tak tam sú ešte doložky, ktoré vlastne jasne hovoria o konkrétnych cieľoch týchto štyroch operácií, kde sa naznačuje, že či tie výsledky sa dosiahli. Neviem, či máme čas prejsť cez všetky tieto prvky. Ja som tu na to, aby som tam mohol prečítať, keď chcete. Ich frage die Kollegin Gülsmann, sie möchte ich schon, Gerard, du ziehst den kürzeren heute. Ona by to chcela počuť. Dobre? Pokiaľ ide o heru za rok 2014, tak tam máme viacero iných cieľov Hlavný cieľ bolo posilniť e, bezpečnosť na hraniciach a podľa vyhodnotenia, ktoré pripravil, pripravila agentúra, tak sa to podarilo. Ďalší cieľ bolo zlepšiť e, bezpečnosť na hraniciach. Podľa agentúry sa to čiastočne dosiahlo. Ďalší cieľ bolo posilniť operačnú spoluprácu. Toto sa takisto čiastočne dosiahlo pokiaľ ide o posilnenú výmenu informácií, to sa čiastočne dosiahlo. Pokiaľ ide o posilnenú efektívnosť výmeny informácií, to sa dosiahlo. Pokiaľ ide o ciele, pokiaľ identifikáciu možných rizik a hrozie, to sa nedosiahlo podľa informácií, ktoré nám dala k dispozícii agentúra je tu aktualizácia informácií, pokiaľ ide o kriminálne aktivity a siete, ktoré sú činné v tejto oblasti a identifikácia rizik a hrozie, ktoré sú s tým spojené. Posledné dva ciele sa týkali vytvorenia a výmeny názorov a po, výmeny overených postupov. To sa dosiahlo prostredníctvom tejto operácie a posledný cieľ bolo podporiť zriadenie permanentných štruktúr a to takisto bolo považované za dosiahnuté. A pokiaľ ide o spoločné operácie v Dalau v roku 2014, tak pokiaľ ide o ďalšie cieľ a posilnenie hraničnej kontroly, to je považované za dosiahnuté, pokiaľ ide o cieľ dosiahnuť efektívnosť bezpečnostnej bez, hraničnej bezpečnosti dosiahnuté, operačná spolupráca dosiahnuté, posilnená výmena informácií čiastočne vybavené efektívnosť výmeny informácií, dosiahnuté identifikácia možných hrozieb, dosiahnuté vytvorenie overených postupov a ich výmena, dosiahnuté vytvorenie permanentných štruktúr, dosiahnuté. Tretia operácia, ktorá sa konala v Španielsku roku 2014, teda Minerva, posilnenia hraničnej bezpečnosti dosiahnuté, výsledky sú teda dosiahnuté, posilnená efektívnosť hraničnej bezpečnosti dosiahnuté, posilnená operačná spolupráca dosiahnutá, posilnenie výmeny informácií dosiahnuté, posilnenie efektívnosti výmeny informácií čiastočne dosiahnuté identifikácia hrozieb dosiahnuté vytvorenie overených postupov považované za dosiahnuté podpora vytvorenia, vytvorenia zabezpečenia školení čiastočne dosiahnuté a pokiaľ ide o posledný, štvrtý, štvrtú operáciu, spoločná operácia Focal Point C 2014. Ciele posilniť bezpečnostnú, hraničnú bezpečnosť v plnej miere dosiahnuté bezpečnosť na hraniciach čiastočne dosiahnuté operačná spolupráca dosiahnuté posilniť výmenu informácií, čiastočne dosiahnuté výmena informácie, čiastočne dosiahnuté identifikácia hrozieb, čiastočne dosiahnuté vytvorenie štruktúr pre overených postupov dosiahnuté, podpora vytvorenia školení čiastočne dosiahnuté ešte zdôrazním. Frontex je nezávislý orgán, vytvorený ustanoveniami rady. Takže vlastne zodpovednosť za tieto informácie spočíva na pleciach tejto agentúry. Komisia to iba sprostredkovala. Ďakujeme za detailné informácie. Nech sa páči, kolegyňa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o nás, táto odpoveď nie je dostačujúca, ale pak sme to aj čakali. Frontex je agentúra, ktorá nie je transparentná a to potom vedie k tomu, že v parlamente Frontex nemôžeme kontrolovať v parlamente. Chceme vedieť čísla podľa cieľov a radi by sme vedeli celkom presne, čo sa spravilo. Napríklad, koľko peňazí ide do Melie. Tam máme ten ostnatý drôt. To je vražedný múr. Tam sa uvoľňujú peniaze. Peniaze, ktoré sa potom využívajú na nelegálne praktiky, kde dochádza k porušovaniu azylového práva, porušovanie základných práv. Máme tu aj štatút utečenectva a tak ďalej a tak ďalej. Takže tu sa všetko porušuje. Sú tu teda prostriedky, Mohli by ste hovoriť pomalšie? Poprosím kolegyne hovoriť pomalšie. Tlmočníci nestihajú s takýmto tempom. Ale jasné. Ako som už povedala, tieto problémové miesta, hotspoty, tam sa postupovalo na základe zahraničného práva, práva o zahraničných príslušníkoch. To je diskusia, ktorá bola jednoducho dnes znovu e, znemožnená diskusia teda o občianstve Európskej únie. My chceme, aby sa dosiahli konkrétne ciele, ale my vieme, že tieto sa nedosahujú, napríklad vzdelávanie, ľudské práva a tak ďalej a tak ďalej. My sme boli v Melí, mali sme tam zasadnutia a vieme, že sa to skrátka takto neimplementuje a vo vašej odpovedi sa uvádza, že sa to dosiahlo. A takisto by som chcela povedať, že 4 milióny 600 tisíc eur sa napríklad využívajú na ochranu hraníc. Čo chcete hra- chrániť? Pred čím chcete chrániť? Je imigrant nepriateľ, ktorý ohrozuje naše hranice? Myslím, že tieto peniaze by boli lepšie investované do mechanizmov, ktoré by išli miesto medzinárodnej ochrany, do humanitárnych koridorov, ktoré by sa mohli vytvárať, alebo by sa dalo investovať do krajín pôvodu a dalo by sa zabrániť, aby tisícky ľudí opúšťali svoju domovinu. Chce sa snáď komisia k tomu ešte vyjadriť? Anscheinend nicht, Frau Kollegin. Damit gehe ich über zum nächsten Tagesordnungspunkt Nummer 21, Agreement between the EU and Teraz tu ešte máme tie dohody medzi jednotlivými krajinami, medzi Európskou úniou a zrušenie víz. Spravodajkyňa v tomto, te, v tejto téme je pani kolegyňa Maria Gabriel. Dohoda medzi EU a Dominikánskym spoločenstvom zrušenie vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch príde o chvíľu. Komisár je už tu, alebo komisia už je zastúpená. Možno by sa chcela na úvod vyjadriť komisia, predtým než povie niečo spravodajkyňa. Dneska popoludní sa zdá, že už ani komisia nie je, moc, nie je do reči. To je zodpovedný za komisiu, mladá dáma. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Trochu kontextu. Týmto návrhom, pokiaľ ide o zrušenie vízových povinností, komisia v novembri 2012 prezentovala návrhy ohľadne transferu piatich karibských národov a 11 ostrovov v anexe 2, to je nariadenie 29, 29. Ako viete, je to vlastne v patričných dokumentoch uvedené kde ide o prekračovanie externých hraníc členských štátov. Toto vyhodnotenie bolo vyhodnotené na základe individuálnom a berieme do úvahy viaceré kritéria, vrátanie možné, možných rizík, nelegálnej imigrácie, takisto aj išlo tu otázky bezpečnosti, takisto aj zahraničné vzťahy Európskej únie, regionálna kohezia a tak ďalej, ako aj reciprocita rokovania. Nastali s kolegislátorami a prijali sa patričné e, dohody minulý maj a na základe tohto Karibské a Pacifické ostrovy, ako aj Spojené Arabské Emiráty, Peru a Kolumbia, ktoré neboli navrhnuté zo strany komisie, pokiaľ ide o presun na pozitívny zoznam. Ako podmienka tejto výnimke, pokiaľ ide o vízové požiadavky, čo je vlastne v e, nariadení obsiahnuté, ktoré je už v platnosti, takáto dohoda musí byť prijatá každou z týchto krajín na to, aby sa zabezpečila plná miera reciprocity na úrovni členských štátov, aby títo občania mohli cestovať do týchto krajín bez víza za to isté, na to isté obdobie. A momentálne tie dohody deviatimi krajinami boli podpísané a dočasne aj vstúpili do platnosti s piatimi karibskými štátmi, to je Dominikánska republika, Granada, San Grusia, San Vincent a Trinidad tri pacifické štáty, Samoa, a Tengi Morleste, a so Spojenými Arabskými Emirátmi. A všetky tieto boli vlastne spojené, podpísané a teraz je to v parlamente, aby to bolo prijaté. V stručnosti, pokiaľ ide o obsah, všetky sú rovnaké, takže urobím spoločnú prezentáciu a vlastne sa to týka na pobyt 90 dní v rámci šengenského priestoru. A je tu takisto deklarácia v doložke číslo 1, kde sa uvádza, ako sa majú tieto výpočty interpretovať týchto 90 dní. A netýka sa to ľudí, ktorí cestujú za účelom za ktoré budú platení, to znamená iba turistické víza, to znamená otázka, ako sa to bude interpretovať, pretože možno to pokrýva môže to pokryť toho, kto vycestuje za účelom rokovať o biznise, ale nie tých, ktorí budú pracovať a zarábať. Takže treba to správne spôsobom interpretovať. A pokiaľ ide o objasnenie, takisto sa to týka tých eh, štyroch krajín, ktoré, o ktorých sa, kde sú asociačné dohody, tam sú bilaterálne dohody s týmito krajinami a tam sa to takisto týka tých eh, štyroch asociovaných krajín a takisto tých členských krajín, ktoré v plnej miere ešte nemajú uplatnený šengenské aky. A v neposlednom rade všetky podmienky vstupu musia byť splnený, e, splnené, ale držiteľ bežného pasu má právo vstúpiť do EÚ na obdobie 180 dní. Takže toto je implementácia bilaterálnych dohôd aj um, pozmeneného nariadenia pre prípad týchto štátov. Ďakujem, teraz už prišla Maria Gabriel, naša spravodajkyňa. Rokovania o dohode o zrušení vízovej povinnosti začali koncom roka 2014 a boli podpísané v máji 2015 a teraz eh, boli predložené Európskemu parlamentu, aby sme udelili súhlas, čiže je to consent procedure. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Začnem tým, že je to naozaj téma, ktorá je pre nás dôležitá tu v parlamente. Som rada, že prebieha rozprava. Chcem povedať, že okrem technického schvaľovania e, v prípade každej dohody musíme vyhodnotiť aj politický rozmer tejto dohody, zrušenia vizovej povinnosti. Musíme to vyhodnotiť aj v kontexte zahraničnej politiky EÚ. E, dohoda E, tieto do, do, dohody do, e, Dominika, Vanuatu, Trinidad, Tobago, Samoga, Grenada, Timor, Leste a, a tak ďalej. E, toto všetko spadá do rámca rozvojovej spolupráce, do rámca do, kot, dohody z Kotonu. Okrem toho sú tu aj historické vzťahy, ktoré máme s, tých, s týmito štátmi. A pokiaľ ide o Arabské Emiráty, je to prvý arabský štát, ktorý e, uzavrel takúto dohodu z EÚ. Musíme to dať do širšieho kontextu, ako je to nástroj pre lepšiu spoluprácu, môžeme celý makroregión takto stabilizovať a urobiť z neho lepšieho partnera. E, Arabské Emiráty zaručujú rovné zaobchádzanie od marca 2014 všetkým európskym občanom máme aj technickú eh, skupinu pre ľudské práva medzi EÚ a Spojenými arabskými emigrátmi. Tento arabský štát môže byť teda teraz príkladom pre ostatné arabské štáty v regióne, ktoré by možno ašpirovali na podobnú dohodu. Krátkodobé víza a táto dohoda je završením spol- dlhej spolupráce medzi EÚ a týmito deviatimi štátmi. A okrem toho je to aj spôsob, ako posilniť ekonomické a kulturálne vzťahy a zintenzívniť kultúrny dialog, aj dialog o ľudských právach a základných slobodách. Zrušenie víz otvorí nové ekonomické možnosti pre EÚ a pre tieto tretie štáty či už to bude tým, že sa zintenzívni turizmus, alebo aj tým, že sa uľahčia cesty podnikateľov a investorov. V týchto štátoch často práve cestovný ruch je najdôležitejším sektorom a tieto štáty by mali aj diverzifikovať svoju ekonomiku a je to ale aj sektor, ten cestovný ruch u nich je sektor, ktorý zaujíma Európsku úniu. Musíme ešte pripomenúť, že v niektorých týchto štátoch nie je ani jeden konzulát členského štátu, čiže občania týchto štátov o šengenské víza žiadajú v zahraničí a to ich stojí veľa peňazí, čiže preto je pre nich výhodné, že sa rušia víza. Pokiaľ ide o Spojené Arabské Emiráty, vieme, že títo ľudia musia kvôli tejto povinnosti e, plánovať svoju cestu naozaj dlho dopredu, čiže je to pre nich prekážka. Tieto dohody sú pre nás nástrojom a okrem iného aj na dosahovanie cieľov zahraničnej politiky. Zmena nariadenia, ktorými sme na pozitívny zoznam presunuli týchto 19 štátov, e, viedlo, viedla aj k tomu, že sme hodnotili každý tento štát osobitne a upresnili sme kritéria a ja zdôrazňujem, že tieto kritéria musíme naďalej e, sledovať. Aj po uzavretí týchto dohôd musíme sledovať, ako dodržiavajú tieto štáty ľudské práva alebo zásadu reciprocity. Napriek tomu, že v prípade niektorých týchto, e, z týchto deviatich e, štátov nám chýbajú údaje, ktoré sú dostatočne presné, ale Napriek tomu máme s nimi zlepšenú spoluprácu a máme tu vyššiu dôveru. Napriek tomu, čo som povedala v prvej časti, ako spravodajkyňa chcem ešte požiadať o komisiu o niektoré upresnenia. Chcem ešte viac presnejších informácií o bezpečnosti pasov z každej tejto krajiny a chcem vedieť, aké opatrenia prijíma, aby sme sa vyhli zneužívaniu E, nášho občianstva zo strany občanov týchto štátov. Nesmieme vyvolať nejaké veľké imigračné toky, napríklad z Dominiky. Máme ešte tri pripomienky. Poprvé, úloha Európskeho parlamentu. Ľutujem, že Európsky parlament nebol včas informovaný o tom, ako pokračujú bilaterálne rokovania. V roku 2014 sme 19 štátov dali do pozitívneho zoznamu a chcem teraz e, využiť príležitosť, aby som sa spýtala komisie, ako sú na tom rokovania s desiatimi ďalšími štátmi, najmä s tými 8 AKT štátmi. Ďalšia vec, e, sledovanie kritérií a dodržiavania kritérií po uzavretí dohôd. Musíme e, hájiť právny štát a ľudské práva a preto by som chcela upozorniť na zmiešaný výbor, už som to minulý rok urobila ako spravodajkyňa, ale naďalej budem na to upozorňovať. Chcem poukázať na úlohu Európskeho parlamentu v tomto zmiešanom výbore. Myslím si, že Európsky parlament by tu mal mať aktívnejšiu úlohu, lebo je to dôležitá téma. No a ďalšia vec, provizorná aplikácia týchto dohôd pred schválením zo strany Európskeho parlamentu. Chcem vedieť, čo oprávňuje takéto konanie. Ja viem, že tie procedúry sú niekedy veľmi dlhé a zložité, ale ja viem, že chcete čo najrychlejšie začať uplatňovať dohody, ale keby Európsky parlament bol um, asociovaný viac počas rokovaní, som presvedčená, že by sme sa dostali k rovnakému výsledku bez toho, že by sme obmedzili uh, právomoc parlamentu tak, ako sme ju obmedzili. Chcem teda vedieť, či komisia už má nejaké prvé čísla od mája, e, koľko občanov z týchto štátov prišlo do EÚ a naopak, ja ako spravodajkyňa som jednoznačne za zrušenie vysoké, e, vízovej e, povinnosti, som za to, aby Európsky parlament to schválil. Ďakujem tieňovým spravodajcom aj členom výboru. A ešte raz sa chcem poďakovať aj komisii za odpoveď a e, za vysvetlenie, ktoré nám dá dnes a na základe toho potom Európsky parlament sa čo najrychlejšie bude snažiť dať svoj súhlas. Ďakujem teraz na slovo Ana Gomeš. que je suis ravie de voir Maria de retour au Parlement. Ďakujem. Maria, že ťa vidím opäť v parlamente. Chcem prečítať, čo mi tu nechala Silvi Giom ako tieňová spravodajkyňa, pretože e, ona tu nie je. Je jej ľúto, že nemôže byť prítomná na prvej výmene názorov o týchto dohodách. Netreba to pripomínať, ale vízová politika, aj tieto typy dohôd sú dôležité na to, aby sme zvyšovali mobilitu v EÚ a takisto mobilitu medzi EÚ a tretimi štátmi. Tieto dohody prispievajú k tomu, aby sme prehlbovali vzťahy medzi EÚ a tretimi štátmi. Táto spolupráca takisto ovplyvňuje mobilitu a ďalšie dôležité aspekty ako e, ekonomický rozvoj, humanitárny rozvoj, kultúrne vzťahy, veda a podobne. Takisto sa takto posilňujú vzťahy medzi národmi, kontakty a zvyšujú sa možnosti voľného pohybu. To je vlastne základné právo Európskej únie. V tejto fáze chcem e, poukázať na tri veci stručne. Poprvé, mechanizmus reciprocity je jedno, jednoznačne potrebný. Po druhé, Európsky parlament musí sledovať, ako sa budú uplatňovať tieto dohody. Parlament musí byť e, pravidelne informovaný o výsledkoch e, týchto dohôd a to v súlade s princípom spolupráce medzi európskymi inštitúciami. No a po tretie, ochrana ľudských práv. To je téma, ktorá, ktorá si vyžaduje neustálu pozornosť EÚ. Silvi zdôrazňuje, že si želá aj v budúcnosti plodné diskusie so spravodajkňou a ďalšími tieňovými. Pani Veržia. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Som veľmi rada, že Maria je opäť medzi nami je vždy veľká radosť pracovať s ňou. Ja v princípe som za vízovú liberalizáciu, najmä pre krátkodobé pobyty, pretože e, keď sa pozeráme na vedecké štúdie, vidíme, že udelovanie krátkodobých víz vyvoláva viac problémov, než rieši. Takže v zásade súhlasím Takisto súhlasím s tým, čo povedali Maria a Silvi. Takisto sa mi nepáči, že sa na nás obrátila e, komisia po tom, čo vstúpili do platnosti tieto dohody, aj keď je to len dočasný vstup do platnosti, ale jednoducho už je to platnosť a ja si myslím, že to nie je správne. Bez ohľadu na to, aké motívy um, sú za tým, toto naozaj nebolo potrebné. Možno je to preto, že sa blíži leto, možno uh, sú tu nejaké turistické Ehm, motívy alebo motivácie, prečo urýchliť udeľovanie, respektíve zrušenie víz, lebo viem, že tieto štáty sú turistickými destináciami. Dobre, možno toto je tá logika. Potom, pokiaľ ide o, o balík, je tu kombinácia karibských štátov, pacifických štátov a Spojené arabské emiráty. No, a Spojené arabské emiráty, tam sú možno aj iné motívy, nie iba turistické. Ja som veľmi rada, že základom týchto dohôd je princíp reciprocity. Ten musí byť našim vodítkom v každom prípade, bez toho by to bolo nepochopiteľné na vonok. Ďalšia vec, všeobecnejšia pripomienka, týka sa to otázky ambasád, to spomenula aj Maria. To je takisto jadrom vízového balíka. Ja dúfam, že čo najrychlejšie dostaneme oba návrhy um, stanovisk v rámci vízového balíka. Ja neviem, prečo to, prečo to tak uh, eh, meška, ale jeden z týchto návrhov meška. Ale myslím si, že ide to napriek všetkému dobrým smerom. Teším sa na spoluprácu s Mariou Gabriel septembri. V septembri eh, budeme pokračovať. Pani Balero. Ďakujem pekne za slovo. Dajte si sluchadlo, aby hovoriť po švédsky. Chcela by som povedať, že je veľmi dobré, keď eh, sa uľahčuje eh, prístup k Mm, pre ľudí, ak teda sa otvárajú hranice, takže takéto zahraničné pohyby je pozitívne. a je dobré, že máme už takéto dohody. Nebola som zapojená do prípravy tejto práce, nebola som to pred niekoľkými rokmi, ale počula som, že myšlo o také otázky, ako o tom hovorila správodajkyňa, pokiaľ ide o problematiku udelovania občianstiev, takže hm, to mňa celko zaujíma, či sa to nejako zmenilo od tej doby. No a potom, pokiaľ ide o Spojené arabské emiráty, spravodajkyňa hovorila, že je tam určitý vývoj, pokiaľ ide o ľudské práva, ale samozrejme, že je to tak, že sú ešte veľmi ďaleko vzdialení od dodržiavania ľudských práv v Spojených Arabských Emirátov, pre všetkým pokiaľ ide o LGBTI osoby. Takže nejaké záruky práv takýchto osôb asi nie sú zabezpečené. Chcela by som povedať, že je dobré, že je takéto uľahčenie vízovej povinnosti. Totiž tie osoby, ktoré to najviac potrebujú, sú práve tí, ktorí obhajujú ľudské práva, sú častokrát vystavení mnohým problémom, pokiaľ ide o ľudské práva, to sa netýka len Spojených Arabských Emirátov, ale asi aj tých ďalších krajín. Teda nie sú vždy zabezpečené, nie je vždy zabezpečené to, by sa chránili ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem, pani Kienge sa ešte hlasí. Ďakujem, pani predsedajúca. A ja som šťastná, že je tu opäť Maria, že sa vrátila. Táto téma je veľmi dôležitá. Týka sa mnohých z nás. Tieto dohody o zrušení vizovej povinnosti sa e, týkajú aj našej vnútornej práce tu v Európskom parlamente. Ja som v delegácii AKT, kde sme vzťahu, vo vzťahu s rôznymi osobami, ktoré e, sú ponižované často tým, a tým, um, že sa nemôžeme stretnúť, tak vlastne sa, sa odklada aj začiatok našej práce vždy. Takže toto sa týka aj korektnosti e, vzťahov, našich vzťahov s osobami, s ktorými spolupracujeme a my musíme vypracovať a nájsť nejaké formy Eh, dohôd, ktoré budú transparentné. Tieto dohody môžu pomôcť ekonomike, turizmu, ale takisto chcem upozorniť aj na to, že s týmito štátmi máme veľa kontaktov. Mohli by sme zohľadniť všetky eh, štáty, s ktorými máme vzťahy, napríklad so štátmi AKT, mnohokrát eh, máme konkrétne vzťahy aj my ako európske inštitúcie eh, alebo Európsky parlament, eh, máme konkrétne veci, ktoré robíme s týmito štátmi. Maria, ja chcem vedieť, ktoré sú ešte ďalšie štáty, ktoré čakajú na nejakú odpoveď z našej strany, na nejakú reakciu. Ďakujem. Toto je dobrý prechod, ktorý nám poskytla pani Kienge, e, pretože teraz má slovo komisia. Ďakujem. Pokiaľ ide o bezpečnosť cestovných dokladov, v návrhu komisie z roku 2012 toto bolo skúmané pre prípad karibských štátov. Sme to vyhodnotili tak, že keďže sú v Kome, majú vysokú bezpečnosť cestovných dokumentov. To isté platí aj pre Tichomorské ostrovy, majú strojovo čitateľné pasy, ale samozrejme toto nie je predpokladom nevyhnutným na zrušenie vízovej povinnosti, ale my sme to zanalizovali ako primeranú úroveň bezpečnosti. Ďalšia otázka otázka prístupu občanov z týchto štátov. Sú tu určité bezpečnostné aspekty, podiel návratov a tak ďalej. Toto, toto analýzujeme a pokiaľ ide o ďalšie štáty, Peru a Kolumbia, e, s nimi sme začali rokovať v júni na samite EU CELAC a teraz pripravujeme vnútorné procedúry. Podpísať by sa to mohlo už na jeseň. E, dohoda z Tonga, Kiribati a Palaua sú už takisto v procese rokovania. Ďalším krokom bude podpis týchto dohôd, potom Šalamunové ostrovy, Mikronézia a Maršalové ostrovy, medzi inými to sú ďalšie štáty, s ktorými chceme rokovať. podpis a predbežný vstup do platnosti sa udeje v máji, 6. maj Spojené Arabské Emiráty, 20. maj Samoa a Vanuatu a 26. maj Timor Leste. Čiže toto sú najnovšie podpisy, ale zatiaľ komisia ešte nemá údaje o počtoch osôb, ktorí cestovali už k nám. Pokiaľ ide o spoločný výbor, ktorý spravuje tieto dohody, Únia je tu zastupovaná Európskou komisiou v týchto dohodách, ale musím povedať, že tieto výbory sa nestretávajú tak často Zrušenie vízovej povinnosti to je jednoduchá záležitosť, je to iné ako liberalizácia vízovej povinnosti, kde sa vyžaduje častejšie stretávanie tých výborov. Ďalšia otázka, Spojené arabské emiráty. Spomenula som, že toto nebolo v návrhu komisie. Spolu zákonodarca toto tam pridal neskôr a ESVČ E, potom urobil hodnotenie stavu ľudských práv v Spojených Arabských Emirátoch. Ďalšia otázka, či sú tu ďalšie štáty. Komisia už ohlasila, že do konca roka príde návrh, aby z pozitívneho zoznamu na negatívny alebo naopak boli presunuté ďalšie krajiny. Tento návrh príde do konca roka. Vielen herzlichen Dank für die Information, Maria. Ďakujem, Maria. Chceš sa ešte raz vyjadriť? Len sa chcem poďakovať komisii a kolegom za príspevky. V septembri sa stretneme s tieňovými spravodajcami a budeme pokračovať. Danke vielmals. Ah, Ďakujem pani Veržia. Oui, excusez-moi, mais je trouve que la commission nous a... Myslím, že komisia nám nedala veľmi obsažné odpovede. Chcela aby som presnejšie odpovede, najmä pokiaľ ide o tie dočasne platné zmluvy a pokiaľ ide o ľudské práva, vy ste povedali, že boli hodnotené. Ja by som chcela vidieť to hodnotenie ľudských práv. Ďakujem. Äh, möchten Sie mal antworten, Frau Gallego? Zastupkynia komisie, chcete reagovať? Ďakujem pekne. Možno pokiaľ je túto vec, pokiaľ ide o návrh, ktorý sa týka Spojených Arabských Emirátov, tam sa postupovalo ináč, ale v každom prípade ide o ľudskoprávny dialog, ktorý vedie SVČ s Spojenými Arabskými Emirátmi, tak tam sa diskutuje o ľudských právach. No, asi vízovými programami nevyriešime všetky problémy, ale budeme môcť aspoň trošku prispieť tejto problematike. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu, je to bod 30. Ide o prezentáciu troch správ. Ide o oddelenie pre politiky, práva občanov, ústavné veci. Ide o nasledovné štúdie, ktoré boli zadané, posilnenie spoločného európskeho azylového systému alternatívy k dublinskému nariadeniu. Najprv dostane slovo Elspeth Guild a Madeline Garlick. Požiadam, hej, prišli medzi nás. Som veľmi rada, že ste prišli medzi nás aby ste nám poskytli krátke zhrnutie, pokiaľ ide o prvú štúdiu a potom sa budeme zapodievať spoluprácou EÚ s tretími krajinami v oblasti migrácie a napokon tretia štúdia tam ide o pracovnú a hospodár, ekonomickú migráciu a skúmanie nových ciest pre právne predpisy v oblasti pracovnej ekonomickej migrácie. Najprv sa chcem poďakovať našim dvom hosťom za to, že ste prišli takto neskoro k nám. To je posledný bod nášho programu pred letnou prestávkou. A rovno pani Guild a Garlic máte slovo. Máte k dispozícii 10 minút dokopy na túto štúdiu a máte rovno slovo. Ďakujem pekne za slovo. Som veľmi rada, že som mohla prísť medzi vás. My sme si pripravili veľmi detailnú správu, ktorá bude zverejnená čoskoro. Ide o to, ako vlastne posilniť spoločný európsky azylový systém a alternatívy k dublinskému nariadeniu, pokiaľ ide o alokácie žiadateľov azylu. Prvá otázka, ktorú sme si sami položili, to je to nadvezuje na štúdiu, ktorú sme vám pripravili a prezentovali v decembri a síce, akým spôsobom dublinský systém prispieva k nebezpečným príchodom utečencov do EÚ. A pokiaľ ide odpoveď na túto otázku, naša štúdia sa zameriava na to, aké sú poznatky v dublinskom systéme, aké sú tam obavy, pokiaľ žiadateľov azyl a utečencov a ako to vedie k tomu, že žiadatelia o azyl sa snažia vyhnúť kontaktom s štátnymi orgánmi v štátoch, kde vstupujú na územie Európskej únie, to obávajú sa práve nátlaku, ktorý by sa mohol využiť a mohli byť vrátení do štátu, odkiaľ prišli. Tak napríklad je to v prípade Grécka, kde je určitý stop, pokiaľ ide o dublinské návraty. No a tu si vlastne musíme klásť takéto otázky, pokiaľ ide o tieto problémy nebezpečných príchodov žiadateľov azyl a utečencov. Takže ide aj o to, aké sú prekážky pre bezpečný vstup pre utečencov na území Európskej únie. No a práve správe sme začali tým, že sme sa zapodievali tým, kto prichádza bezpečne do Európskej únie. Toto je veľmi dobre v súlade s tou diskusiou, ktorú ste vedli, pokiaľ ide o e, zrušenie vízovej povinnosti, ľudia nepotrebujú víza a takíto ľudia prichádzajú bezpečnou cestou do EÚ. Jednoducho môžu sa preplaviť trajektom z Tunisu do Talianska 35 eur, môžu nastúpiť na lietadlo z Jordánska do Paríža za treba 300 eur. A nezomierajú v Stredozemnom mori, respektíve podľa odhadov UNHCR zaplatili 5 až 7 tisíc dolárov za nebezpečné preplavenie. Aké sú nástroje k dispozícii, pokiaľ ide o bezpečné príchody do Európskej únie? Ak by som sa mohla vrátiť tým prekážkam, prvá prekážka samozrejme sú požiadavky na víza, druhá prekážka sú sankcie, ktoré sa týkajú prepravcov, tu ide o sankcie pre prepravné spoločnosti, keby priviezli do Európskej únie osoby bez primeraných cestovných dokladov. Pokiaľ tieto sankcie pre prepravcov je vedú k tomu, že vlastne áno, sú tu aj vízové požiadavky, to je úzko prepojené, keď si pozriete najvýznamnejších 10 štátov pôvodu, pokiaľ žiadateľov azyl v Európskej únii, je tam v zásade iba jeden štát, ktorého občania nepotrebujú víza na vstup do Európskej únie, a to je samozrejme Srbsko. Takže aké mechanizmy by sme mohli využiť na to, aby sme umožnili bezpečný vstup na územie Európskej únie. Sú tu možnosti, napríklad zrušenie vízovej povinnosti, o tom ste práve diskutovali. Európska únia vlastne už je zapojená do humanitárnych evakuácií. Primárne sa to týka jej vlastných občanov, ale aj občanov tretich štátov, potom sme pripravili pre vás správu pred rokom, ktorá sa týka humanitárnych víz a ako by vlastne tento systém mohol fungovať. No a potom sú tu aj príklady členských štátov, ktoré poskytujú humanitárne víza. A potom je tu aj otázka existujúcich migračných trás. Keď sa pozriete na žiadateľov o azyl z hľadiska štátov, kde stúpajú počty utečencov do Európskej únie. Ak teda je tam vízová povinnosť, tak zistíte napríklad, že pokiaľ ide o sírskych a írskych občanov, oni sa uberajú nebezpečnou cestou cez Trezovné more a podľa komisie vlastne polovica ľudí ide zhruba cestuje na tých nebezpečných člnoch Ukrajinčania, ale nie toho cestou využijú zelenú hranicu, čo je podstatne bezpečnejšie pokiaľ ide o sírskych a írskych občanov, keď sa snažia využiť zelenú hranicu z Turecka do Grécka alebo Bulharska, ako vlastne uvádzajú NHCR a Human Rights Watch, ktorí zdokumentovali túto trasu, tam sú konfrontovaní s taktikou extrémneho násilia, ktorá, ktoré, ktorá viedla k úmrtiam a sú tam rizika aj pri týchto, pri týchto bezpečnejších cestách a, um, uh, to look in our report. No a my sme sa potom zapodievali v rámci našej správy aj príjímacími strediskami v EÚ a chcela by som pripomenúť, že samozrejme pokiaľ ide o utečenský fond teraz AMIF, podmienky príjmania a tieto strediska sú financované EÚ a je možné skonštatovať všetky príjmacie centrá pre žiadateľov azyl, e, azyl v EÚ sú vlastne príjmacími centrami EÚ. Viete, to potom je také otázky, ako napríklad používanie donúcovania, pokiaľ žiadateľov o azyl. A v našej správe sa zameriavame na to, že je nevyhnutné zabezpečiť to, aby všetky, pod, teda všetky podmienky týkajúce príjmania, ktoré sa vyžadujú v rámci prepracovanej smernice o príjmaní, sú naplnené. Zároveň boli požiadaní aby sme sa zapodievali, ako to funguje s príjmacími centrami mimo EÚ a chceli sme upriamiť pozornosť členov Európskeho parlamentu na tie argumenty, ktoré sa týkajú toho, prečo vlastne takéto strediska sú neefektívnou a zlou myšlienkou. Ďakujem pekne a teraz dám slovo kolegyni Madeleine Garlick. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Pokiaľ druhú časť tejto správy ktorá sa zapodieva otázkou možnosti a vytvoriť neutrálne uznávanie pozitívnych rozhodnutiach o azyle. Momentálne sú tam negatívne rozhodnutia, ktoré sa uznávajú prosím som Dublinského nariadenia, ktoré umožňuje poslať osoby späť, tak bol zamietnutý žiadosť, žiadosť o azyl. Ide tu o vzájomné uznávanie pozitívnych rozhodnutí, to z toho môže viesť pozitívnym právom. je to, je to E, princíp, ktorý funguje v mnohých oblastiach e, európskeho práva, pokiaľ spravodlivosť a vnútorné záležitosti, pokiaľ napríklad niektoré typy príkazov. A tu sú zase dve oblasti, kde je podstatne menšia miera harmonizácie legislatívy ako v oblasti azylu. Pokiaľ je požiadavky na vzájomné uznávanie, pokiaľ ide o udelenia štatútu e, žiadateľov azylu, to vyplýva priamo sa zmluvy o fungovaní EÚ, článok 78, ktorý je vlastne právnym základom pre spoločné politiky týkajúce sa azylu. A citujem, ide o udelenie primeraného štatútu pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu na území EÚ. Toto zodpoveda e, Ženevskému konvencii a ide o to, aby sa vytvoril spoločný európsky systém, ktorý mimo iného dokáže zabezpečiť jednotný štatút a azylu, ktorý bude e, platiť celej únii. Pokiaľ ide o odvodnenie vzájomného uznávania, pričom, pričom sa mohli dostať teda k jednotnému štatútu, tento krok je veľmi dôležitý, znamenalo by to zlepšenie a posilnenie fungovania spoločného európskeho azylového systému. Je to jeden zo základných princípov EÚ, vrátanie voľného pohybu, voľnosti pohybu a základných práv. Zároveň by to umožnilo ďalšie investície do budovania kapacít tých členských štátoch, kde momentálne je zabezpečený súlad s legislatívou EÚ a e, ide o to, že v niektorých štátoch to neharmonizované. Okrem toho, aby to zmiernilo niektoré negatívne vplyvy dublinského systému, ktoré mimo iného zahrňajú aj tie skutočnosti, že osoby, alebo teda zodpovednosť jedného štátu, pokiaľ ide o účasť e, posúdenie žiadosti o azyl, tak tento štát má aj zodpoved, zodpovednosť za ochranu e, v období minimálne 5 rokov a to je aktuálna situácia, aj keď ten štát, ktorý prijal túto osobu, nie je ten štát, ku ktorému má táto osoba najbližší vzťah a kde teda má osoba najvyššiu pravdepodobnosť úspešnej integrácie do európskej spoločnosti. Je to ale významný krok, ktorý by mohol riešiť niektoré obavy, ktoré sa týkajú uplatňovania Dublinu. Tu ide vlastne aj o uplatňovanie takýchto právnych ustanovení. My sme tu sa zamerali na dve alternatívy, pokiaľ ide o zavedenie e, vzájomného uznávania do legislat- európskej legislatívy. Prvá alternatíva sa týka požiadavky udelenia e, štatútu, aby, to, aby to, tieto rozhodnutia sa okamžite uznávali, aby členský štát B mal povinnosť uznať ochranu utečencu. Utečenca to ako rozhodol o tom štát A od prvého dňa. To by znamenalo najvyššiu mieru právnej istoty a najväčšiu možnosť pre zabezpečenie voľnosti pohybu pre utečencov a uznalo by to vlastne tých, tie osoby, ktoré majú prospech z ochrany a asi by to najviac prospelo. Pokiaľ ide o určité obmedzenia, mohlo by sa to považovať za určitý prostred, ktorý by vytváral rizika. Totižto štáty, ktoré ponúkajú najvyššiu mieru životnej úrovne a ochrany, mohli byť atraktívnejšie porovnaní s tými, kde e, toto už nie je tak garantované. Takže to je jeden z dôvodov, prečo hovoríme, že toto odporúčanie v súlade s mnohými ďalšími v tejto správe sa musí sprevádzať intenzívnym úsilím, pokiaľ ide o implementáciu existujúcich eh, ustanovení jednotného azylového systému v Európe a potom ďalšia vec, ktorú sme vám chceli navrhnúť, aby ste posúdili tu, ide o isté úpravy, ktoré sa týkajú istého právneho rámca. Skrátila by sa lehota, po ktorej osoba, ktorá dostane ochranu, môže uplatňovať svoje práva a môže sa presunúť do iného členského štátu z aktuálnych piatich o, o, o rokov, čo súvisí s e, smernicou o dlhodobom pobyte na 2 roky. To by znamenalo určitú možnosť pre osoby, aby sa mohli presunúť do štátov, kde by mali lepšie príležitosti, aby sa vlastne integrovali a presadili a zároveň by to bola požiadavka, aby aspoň, aspoň sa snažili integrovať do štátu, ktorým udelil ochranu my si myslíme, že v rámci týchto okolností bolo možné zachovať požiadavky a podmienky, ktoré sa aktuálne uplatňujú, pokiaľ je právo na e, presun do iného členského štátu s výnimkou humanitárnych dôvodov. Pokiaľ ide o túto správu, zameriava sa aj alternatívy k Dublinu, to je veľmi aktuálne momentálne. A ide tu o viaceré alternatívy, ktoré môžeme posúdiť a stáli by za diskusiu. Jedna vec sa týka radikálneho kroku, ide o to, aby sa vytvoril vytvorila agentúra EU pre migráciu, azyl a ochranu, ktorá by mala e, vlastne e, posudzovať e, tieto žiadosti o azyl bez ohľadu na to, kde by požiadali to žiadosti o azyl a potom by mohli byť alokované tieto osoby členskému štátu na základe istého súboru kritérií, ktoré by sa stanovili v európskej legislatíve. Potom druhá alternatíva a o nej diskutujú rozličné mimovládne organizácie, čiže to, aby ľudia mali možnosť sa rozhodnúť kde by chceli žiadať o ochranu a ju využívať. Toto momentálne nepodporuje veľmi členské štáty a asi by to v tejto politickej klíme situácie nebolo schválená. Tretia možnosť by sa týkala e, relokácia utečencov po uznaní. To by bolo podobné ako je v prípade projektov pre Maltu a v zase je to niečo podobné ako tie diskusie teraz prebiehajú pokiaľ relokáciu žiadateľov azyl do iných členských štátov, vychádza z určitého rozdielovacieho kľúča, ktorý by sa mal zohľadniť a kde bol sa zohľadnili aj také veci ako kapacita, ekonomická sila, ako aj prepojenie k istému, k istému štátu zo strany žiadateľov azyl. No a potom sa dostávame v poslednej časti, tu ide otázky toho, akým spôsobom zabezpečiť lepšiu disponibilitu finančných prostriedkov. Tu ide o to, ako vlastne pomôcť štátom, ktoré sú momentálne pod veľkým tlakom, keď nedokážu naplňať svoje záväzky. Asi to, čo bolo najjednoduchšie správneho hľadiska, by bolo zvýšiť no, obálku pre núdzové fondy, to, čo vlastne momentálne v dispozícii v rámci fondu AMIF. Už tam bol samozrejme istý nárast, to je dobre známe, predchádzajúceho obdobia e, Európskeho utečenského fondu, ale aktuálne situácie poukazujú na to, že pokiaľ ide o tie prostriedky, ktoré sú dispozícii pre štáty pod tlakom nestačia, na to, aby sa lepšie riadila tá zodpovednosť. No a potom druhá možnosť ide o to, aby tu bol špecifický fond e, v rámci rozpočtu EÚ, ktorý by bol zriadený práve pre tie účely, aby sa podporila vyššia miera solidarity tým, že by sa vlastne riešili finančné nerovnováhy, ako aj fyzické, fyzická zodpovednosť a možnosti. To by si vyžadovalo určité kritéria, ktoré, ktoré by sa museli vyrokovať a my si myslím, že pokiaľ ide o takéto zvýšenie prostriedkov, musí byť prepojené s jasnými opatrením, pokiaľ dosiahnutie cieľov, musia tam byť určité referenčné hodnoty, ktoré sa týka výkonnosti a potom samozrejme efektívny monitoring. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mňa zaujalo to, čo si povedal na záver, že vlastne to najjednoduchšie by bolo asi posilniť fond AMIF. Ja pôsobím v rozpočtom výbore a môžem vám povedať, že tam sú ľudia, ktorí asi by neboli také otvorení posilniť takýchto fondov, takže to určite bude veľmi zaujímavá otázka, ako riešiť tieto záležitosti. No a už sme trošku v omeškaní, chcem sa spýtať, či sú tu nejaké otázky zo strany kolegyň kolegov. Kolegyňa Gomeš, nech sa páči. I will uh, shorten it and... Ďakujem pekne, iba stručne by som chcela povedať, že táto otázka, ktorá sa týka finančnej podpory, je skutočne veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o našu krajinu, ktorá patrí medzi tie štáty, ktorá dostáva, alebo kam ide, sú menšie toky utečencov, lebo Nesnažia sa k nám prísť takých počtov ako do iných štátov. Majú na to asi isté dôvody. Sú tam starost, starostovia v oblastiach, kde bol úbytok ob, obyvateľstva a to na základe hospodárskej krízy. A, a my sme krajina, ktorú opustilo posledných 4 rokov asi 485 tisíc ľudí a by sme uvítali presídliť osoby, utečencov, ľudia v núdzi, ľudí v núdzi, alebo pracovníkov, migrantov za predpokladu, že by tam bola zabezpečená primeraná podpora, pokiaľ ide o ich usadenie v oblastiach, kde sú v dispozícii pozemky, možnosti bývania to znamená, že toto je skutočne veľmi zásadná otázka, ktorou sa musíme zapodievať a my v parlamente by sme na to mohli popracovať ako na určitom stimule, aby sme zabezpečili, e, aby ten hrozovací kľúč bol akceptovateľný. Ďakujem pekne. Áno, teraz kolegyňa Veržia, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za túto prácu a Mnohé odporúčania sa uberajú podobným smerom ako e, aj naše návrhy, ktoré mnohí z nás predkladajú. Chcem ešte niečo povedať nadväznosti na to, čo povedala pani Holmajer. E, na rade, tam, kde zasadajú členské štáty, tam je potrebné presvedčiť E, ľudí o e, tom kľúči prerozdeľovania. Tam musíte zobrať čarovnú paličku a presvedčiť členské štáty, pretože keď hovoríme o kľúči prerozdeľovania, tak práve, práve na rade sa nám ne, nedarí odblokovať veci, keď diskutujeme medzi Európskym parlamentom a radou. A vo Francúzsku sme mali pozitívne skúsenosti, najmä v malých obciach, s takýmito vecami spolupráca na úrovni regionálnej a obecnej je veľmi dobrá a osvedčené postupy z tejto úrovne by často mohli odblokovať e, problémy na tej vyššej úrovni. Pretože keď sa pracuje len s číslami, e, nie je to možno e, vždy také konštruktívne, ale možno na základe týchto osvedčených postupov by sme mohli odblokovať túto situáciu. Ďakujem pani Valeo. Ďakujem pekne za slovo pani predsedníčka. Myslím si, že je veľmi dobré, že sme si mohli vypočuť tieto návrhy riešení, ktoré ste pripravili. Je tu jedna vec, ktorá tu trošku chýba väčšinou v rámci takýchto diskusí. Ide o určité pomery príjmania jednotlivých členských štátov. Je to utečencov, žiadateľe o azyl. Majú v zásade možnosť vybrať štát a či by sme mohli viac vychádzať z tých potrieb a preferencií utečencov, to by znamenalo, aby vlastne vo všetkých štátoch boli dobré príjímacie kapacity a jednoducho myslím si, že na to musíme popracovať a mali sme o tom aj diskutovať. Ďakujem. Kolegyň Kienge. Kolegyňa Kienge, nech sa páči. Grazie, ringrazio anch'io per eh, le relazioni che sono... Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za poskytnuté informácie a chcela by som skonštatovať, že pokiaľ ide o to, eh, čo ste nám predstavili dnes, bude veľmi prospešné pre našu ďalšiu prácu tu v parlamente. Totižto ide tu o holistický prístup, ktorý sa týka oblasti Strazovného mora a my sa zapodíme aktuálne mnohými bodami, bodmi, o ktorých ste hovorili. Vaše návrhy sú pozitívne a môžu sa dosiahnuť značné výsledky. Jednu vec by som chcela zdôrazniť. A síce musíme zabezpečiť čoraz väčšiu výmenu overených postupov v tých oblastiach, o ktorých ste hovorili, pre všetkým pokiaľ ide o ten posledný bod a síce prostriedky. Myslím si, že mali by sme sa zamerať viac na využitie prostriedkov a tu skutočne by sa mohli nájsť pozitívne určité príklady a postupy. Ešte sú aj také oblasti, kde by sa dalo ušetriť, pokiaľ je samotné postupy a konania. A napríklad pokiaľ ide o to, že do systému sa zapracujú niektoré veci, ktoré vlastne už boli preverené a nie sú nevyhnutné. To znamená, že je dôležité popracovať ďalej na týchto návrhoch. návrhoch a malo by sa to dať dispozícii členským, členským štátom, ktoré chceme podporiť. A sú zložité situácii. Potom aj reformy sú dôležité. Reformy týkajúce sa jednotlivých štátov. Totiž to ide napríklad o boj proti korupcii, boj proti organizovanému zločinu. To je všetko zásadné. No a jednoducho tu potrebujeme mať vyššiu mieru transparentnosti, e, pokiaľ ide o využívanie prostriedkov. Ide o prostriedky, ktoré sú stanovené alebo určené pre migrantov a utečencov, tie jednoducho sa nemôžu dostať do nesprávnych rúk lebo to by totiž potom zase len viedlo k populizmu alebo instrumentalizácii týchto utečencov. No a potom boli by tam určité finančné toky bez nejakého oprávnenia a nedostalo by sa to k utečencom. Takže v tejto súvislosti musíme niečo vykonať. No a potom ide aj o vzájomné uznávanie a azylových systémov, to je dôležité, na tom som ďalej popracovať. Ďakujem, ešte by som chcela podotknúť dve veci, ktoré som si ja všimla. Jedna vec sa týka toho, že tu ide o to, že vôbec sa tu nespomínalo presídlovanie tam ma trošku prekvapilo. Presiedľovanie považujem za jeden z dôležitých nástrojov legálnych možností, aby utečenci mali možnosť prísť do Európskej únie. No a druhá vec, pokiaľ ide o úhol pohľadu členských štátov, ide o to, ako môžeme podporiť členské štáty, im poskytnúť podporu, lebo tablinský systém čiastočne zlyháva na tom, že, na, že niektoré členské štáty majú veľmi výrazne rozpracovaný azylový systém, zatiaľ čo sú také štáty, ktoré majú takmer neexistujúci azylový systém, takže tu ide otázky, ktoré zohrávajú dôležité úlohy v tom zmysle, či vôbec nejaká príjmacia kapacita alebo integračná možnosť alebo kapacita v nejakom členskom štáte je zabezpečená. To sú také komentáre, ktoré som chcela podotknúť v rámci tejto diskusie. Ešte by som vám vrátila slovo na krátku reakciu, aby sme potom mohli pokračovať. Thank you very much for the... Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Myslím, že overené postupy sú dobré, pokiaľ ide o využívanie zdrojov, to je takisto záležitosť, ktorá nás zaujíma, takisto pokiaľ ide o vzájomné preuznávanie. Otázka presídlovania tam sa zaoberáme do istej miery, respektíve sme to mali už v správe, pokiaľ ide o tie humanitárne víza, ako to funguje, aby sme mali systém, ktorý by umožnil našim občanom, aby získali víza, aby mohli prísť do Európskej únie, aby sa mohli zaujímať o azyl. Ďakujem veľmi pekne, ale pokiaľ ide o takú zdráhavosť, pokiaľ ide dať väčšie zdroje, tak to je kľúčová otázka, ktorá znepokojuje aj radu momentálne keď sa teda venuje tejto otázke ohľadne týchto najnovších návrhov, to znamená presídľovanie, redistribúcia žiadateľov o azyl a čo vlastne skutočne tomuto čelíme, tak to je taká dosť vážna výzva, že jednoducho je tu určitá tendencia, ktorá zatiaľ ešte nezobrala do úvahy tú veľkú výzvu, ktoré musí čeliť Európska únia, ktorá vlastne je takou kolektívnou výzvou a nie je to záležitosť, kde členské štáty majú iba určitú časť, ktorú by mohli limitovať z hľadiska unilaterálnej akcie. Ak si to viac uvedomíme, tak nám to môže pomôcť neskôr, ak sa budeme snažiť prerozdeliť tie zdroje tam, kde sú potrebné. A to vlastne súvisí aj s tými geografickými problémami. Vidíme, ako vlastne prichádzajú utečenci do, alebo imigranti do Nemecka. Napríklad vidíme to aj v severných a západných častiach Európy, kde vidíme veľké tlaky. Takže to je kľúčová otázka, ktorá sa netýka iba súčasnej otázky, ktorú tu vidíme, ale pokiaľ ide o otázky recepcie, príjmania týchto. Takto súvisí s detálnejšími opatreniami, ktoré vlastne súvisia s tým, či sa budú dodržiavať nejaké štandardné štandardy, pretože parlament samozrejme prispel uh, tou novou verziu z roku 2013, pokiaľ ide o smernicu o príjmaní u emigrantov, ako sa to dá robiť na úrovni nielen národnej, ale ako sa to dá robiť aj na úrovni podpory Európskej únie, teda tak, ako to vidíme teraz na tom, zo strany Úradu pre podporu migrácie a azylov, Takže máme tu určité opatrenia v tejto oblasti. A táto správa obsahuje aj určité analýzy Európskej komisie a jej návrh, pokiaľ ide o relokáciu a obsahuje viaceré otázky pozitívne, ale snažíme sa zdôrazniť teda to, že musíme zobrať do úvahy trochu viac aj zámy, zámery aj týchto azylantov, nielen teda preto, že to vlastne je súčasťou ľudských práv, ale je to vlastne aj realita. Podľa nášho názoru jeden z tých hlavných zlyhaní dublinského systému je to, že to neberie do úvahy e, zámery alebo ambície týchto ľudí e, a to potom vedie k tomu, že jednoducho títo azylanti jednoducho sa sú limitovaní a chcú teda vyhnúť takýmto postupom a potom hľadajú iné riešenia. Pokiaľ ide vzájomné preuznávanie, tak to je vlastne otázka, ktorú sme mali už aj pod talianským predsedníctvom minulý rok, ktorá bola predložená a vtedy vlastne to nedosiahlo takú mieru e, zaangažovanosti, ako by sa tá otázka bola vyžadovala, takže sme túto správu obsiahli aj z tejto problematike, ako kde sme to technicky sa na to pozreli, aké by mohli byť potenciálne dopady. Pozeráme sa tu na viaceré technické záležitosti, prostredníctvom ktorých by sa to dalo dosiahnuť. To znamená, východisko je to, že toto je niečo, čo je súčasťou dohôd a preto Únia by mala z krátko alebo dlhodobého hľadiska urobiť niečo v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vás už môžem e, zbaviť tej vašej povinnosti a zaželať vám peknú letnú prestávku. Teraz zostane slovo Dostanú hostia ďalší naši hostia, ktorých tu máme prizvaných Paula Garcia Andrade a Filip de Bruyker. Ďakujem. Ide tu o spoluprácu s tretími krajinami, pokiaľ ide o oblasť migrácie a už sa k nám naši hostia hrnú, takže tento tém, túto tému chceme vlastne v tejto správe takisto zapracovať. V tomto krutkom úvode v rámci tej správy, ktorú budete prezentovať, máte 10 dní na to, aby sme sa mohli ešte aj niečo spýtať. Quickly the change of names. Hmm? Could you please give me your real name because you are not Mr. De Bruyke, I was informed. No. huh? Martin. Ah, Mr. Martin, that's fine. I had Mr. De Bruyke, that's fine. So I... Že už tu máme hosti. Vítam pána Martina, nech sa páči. Kto teda chce začať? Ďakujem pekne. Je skutočne veľkou cťou pre nás, že môžeme prezentovať naše predbežné štúdie a vyhodnotenie tu vo vašom výbore a vlastne budeme hovoriť v mene nášho týmu výskumníkov, pokiaľ ide o preskúmanie nových možností, pokiaľ ide o migráciu. Takže ten náš tým je taký multidisciplinárny, máme tam pána profesora De Brujkera, e, ďalších profesorov, pána kolegu Ivana Martina, a teda aj ja tam pracujem. Naše štúdia pozostáva z nasledovných prvkov. Začíname teda kontextom a politickou a migračnou otázkou víziev, pokiaľ ide o implementáciu globálneho prístupu k migrácii a mobilite. Takže zaoberáme sa tu integrálnou otázkou distribúcie externých kompetencií, pokiaľ teda ide o spoluprácu s Európskou úniou na úrovni koordinácie. Potom tu máme ešte dve časti našej štúdie, ktoré sa vlastne venujú komplexnému prehľadu všetkých týchto nástrojov európskej spolupráce s jednotlivými krajinami, pokiaľ ide o azyl, politické, právne ako aj finančné nástroje. Tieto budú začleňovať niektoré hlavné prvky. Týka sa to predovšetkým spolupráce s tretími krajinami a takisto dopad týchto, dopad týchto predpisov na spoluprácu v rámci Európskej únie. To sa týka troch dôležitých oblastí. Týka sa to cieľov týchto externých krokov, týka sa to funkčnej dimenzie, to znamená plusy, minusy a dopady týchto nástrojov a v neposlednom rade oblasti možného zlepšenia pokiaľ ide o inštitucionálnu koordináciu, to znamená inštitucionálna dimenzia. Takže začneme takým krátkou prezentáciou tých prípadových štúdí Maroka, Tuniska a vlastne tu by sme sa chceli s vami poradiť, Uh, tu by sme sa chceli, s vami chceli podeliť o tie výsledky našej štúdie, pokiaľ ide o viaceré aspekty politické, právne a tak ďalej. A kolega Martin sa bude venovať predovšetkým, pokiaľ ide o európske mapovanie a podporu týchto nástrojov v rámci spolupráce. A v rámci našej prezentácie by sme chceli reagovať na vaše otázky, ktoré sme dostali od vás pred týmto stretnutím. Takže taký prehľad tých nástrojov, ktoré máme pre spoluprácu s tretími krajinami, rozdielili sme ich podľa povahy a charaktery, to znamená, pokiaľ ide o politické, máme tu bilaterálny dialog, mobilitné partnerstva a tak ďalej a tak ďalej. Potom tu máme právne nástroje, ako napríklad migračné doložky, asociačné doložky a dohody k doložky o spolupráci a takisto migračné dohody, to sú readmisné dohody a víza, zjednodušenie ako aj zrušenie víz, ako aj operačné nástroje, regionálne ochranné programy, nová verzia, regionálny rozvoj a programy, Frontex a tak ďalej a spolupráca s ostatnými úradmi. Takže ten geografický veľký rozmier, pokiaľ ide o tieto opatrenia. V našej štúdii sme sa sústredili na komparatívne porovnania obsahu implementujúcich opatrení týchto nástrojov. Porovnávali sme tieto ciele v porovnaní s tým, čo sme tu mali predtým a to bol cieľ vlastne našej štúdie. V tomto kontexte tieto regionálne dialógy a ostatné fondy a tieto prvky sú vlastne také komplexné, komplexné prvky, ktoré sa týkajú GAM zistili sme, že ten prvý pilier, pokiaľ ide organizáciu právnej, e, právnej e, pomoci, tlmočníci by chceli upozorniť poslucháčov, že rečnička hovorí a číta príliš rýchlo a je to netlmočiteľné, takže budeme sa snažiť z toho robiť iba sumár. Druhý pilier, pokiaľ ide o boj proti, ne, proti právnej imigrácii, je vlastne najdôležitejší pilier, kde sa sústane pre všetkým na ochranu hraníc v rámci Prepáčte, ja som zvyknutá hovoriť veľmi rýchlo. Takže ten druhý pilier. Už som to pochopila, hovorí rečnička. Takže druhý pilier je ten najzaintegrovanejší, pokiaľ ide o readmisiu a management hraníc. Máme to v readmisných dohodách, pokiaľ ide o pracovné podmienky Frontexu a vlastne v spolupráci s týmito doložkami, ktoré tu máme. A tretí a štvrtý pilier GAMU maximalizuje e, dopadový, dopadové konsekvencie, pokiaľ ide o ochranu azylantov a sú tu ciele, je im venovaná málo pozornosti alebo nie. Našli sme ich teda iba e, v niektorých dohodách a v niektorých aktivitách EASO ako dô, doložka k niečomu, čo už tu existovalo predtým. Pokiaľ ide teda o povahu týchto nástrojov, môžeme povedať, že komplexné nástroje sú politickej povahy a zabezpečujú účasť európskych štátov, začiaľ čo špecifické nástroje sú buď právne záväzné alebo operačné, ktoré boli prijaté eh, v rámci procesu Európskej únie, pokiaľ ide o kompetencie o vízach čo teda zostáva pravdou je to, že tu nie je až taký veľký dôvod medzi tým, že tu máme politické nástroje alebo právne záväzné nástroje, pretože sú tu aj vágne záväzky, ktoré môže byť začlené do takýchto právnych záväzkov vo forme materiálnych e, zákonov. Tu sú napríklad doložky o manažmente a tak ďalej. Takže vlastne si uvedomujeme, že tieto asociačné dohody a mobilitné partnerstva, hoci sú teda povahou rôzne, na záver dňa vlastne majú rovnaký efekt. A spoločné zistenia, ktoré môžeme si podeliť, pokiaľ ide o tento prehľad týchto nástrojov, tak pokiaľ ide o materiálne ciele, ak to zoberieme do úvahy, tieto sú koincidentné, pokiaľ ide o piliery toho GAMU, tak regionálne dialógy môžu byť kvalifikované ako prelínajúce sa rámce spolupráce, pokiaľ ide o východné krajiny, ako aj pokiaľ ide o africké krajiny. Takisto máme tu ďalšie prelínania, pokiaľ ide o nástroje, hovoríme o vytváraní kapacít, pokiaľ ide o ochranu utečencov, to je vlastne vysporiadané simultáne na úrovni migračných dialogov, mobilitných partnerstiev, e, zo strany regionálneho rozvoja a ochrany a programov pre tieto obdvetvia, ako aj pre dialógy o liberalizácii víz Takisto tu máme nedostatok dodatočnej zaangažovanosti členských štátov vo všetkých týchto nástrojoch, ktoré sú bežné pre mobilitné partnerstva a iné. Pokiaľ ide o ďalšie opatrenia, napríklad pokiaľ ide o regionálne dialógy, tak môžeme mať menej a viac zacielené stretnutia. To môže byť cieľ, po, vlastne pokiaľ ide o pokračovanie niek- alebo ukončenie niektorých dialogov, ktoré neprinášajú žiadne hodnoty. A takisto, pokiaľ ide o disponibilitu fondov, pokiaľ ide o zjednodušenie pravidelných účastí na týchto dialogoch. A pokiaľ ide o mobilitné partnerstva, in, E, iniciatívy členských štátov by sa mohli nahradiť e, projektami viacerých členských štátov alebo EÚ a fondy EÚ by sa mohli sústrediť iba na multilaterálne fondy, aby to malo pridanú hodnotu, nie ako teraz, že sú tam bilaterálne iniciatívy, ktoré už sú začaté medzi členským štátom a tretím štátom. No a potom, pokiaľ ide o partnerstva pre mobilitu, implementácia zdá sa nie je úplne vyvážená medzi jednotlivými zložkami prístupu GAM. Mali by sme aktualizovať hodnotiacu tabulku partnerstiev pre mobilitu, aby sme vedeli, ako sa vyvíjajú e, možnosti legálnej imigrácie a musia sa zvýšiť, e, musí sa zvýšiť počet návrhov pre migráciu a rozvoj a viac e, zdrojov by sme mohli zmobilizovať, aby sme rozšírili možnosti. Um, napríklad aj fond AMIS by mohol toto umožniť. Takisto sú tu určité záujmy aj na strane našich partnerov, napríklad konzultácie by sa mohli nahradiť skutočným procesom rokovania. No a na záver sa ešte vyjadrím k programom regionálnej ochrany. sú príliš zoširoka nadefinované, e, čo potom stiažuje ich plánovanie a hodnotenie e, výsledkov. Humanitárna e, politika potom tým môže trpieť v niektorých štátoch, je tam nedostatok miestnej účasti, takisto Európska únia ako zdroj financií nie je veľmi viditeľná, keď sú to aj činnosti napríklad, ktoré implementuje UNHCR a je tam slabá zložka presídľovania. Nová verzia sa sústredí na rozvojovú zložku, boli na to vyčlenené peniaze, členské štáty sú do toho viac zapojené ako predtým ale napriek tomu rozsah je veľmi široký ešte stále aj v súčasnosti. A GAM od vzniku nebol dobre vyvážený, i keď niektoré špecifické aspekty by mohli byť zlepšené v tomto nástroji, je tu potreba investícií a zabezpečenia dobrej a Je potrebné vyhodnotiť dopad, efektívnosť, ef, efektívna našich partnerov. No a na záver ešte dám slovo kolegovi, ktorý sa vyjadri k financovaniu. Ďakujem, budem hovoriť po španielsky a budem aj dbať na rýchlosť, aby ma tlmočníci mohli tlmočiť. Pokiaľ ide o vonkajšie porovnanie migrácie a azylu a finančné nástroje, ktoré sú na to vyčlenené, toto je výsledok dlhodobého postupu, v rámci ktorého migrácia a azyl dostávali stále väčšiu pozornosť. Pokiaľ ide o vonkajšiu spoluprácu a taktiež rozvojovú spoluprácu aj politickú spoluprácu. Výsledkom je, že máme určitú panorámu, ktorú tu vidíte. E, máme tu štyri veľké, usmer... štyri veľké e, útvary Európskej komisie, DEVCO, HOME, NEAR a Európska služba pre zahraničnú činnosť. No a tieto inštitúcie majú celý rad nástrojov pre štát, ktorý má záujem o spoluprácu v migrácii a azile môže získať e, podporu z 15 až 16 finančných nástrojov. Ale viditeľnosť je dosť obmedzená a častokrát sa tieto finančné nástroje prekrývajú. V rokoch 2014 až 2020 e, sa vlastne pohybujeme teraz. Toto je súčasné finančné obdobie. Hlavným nástrojom sú tematické programy a 343 miliónov eur je tu na 7 rokov vyčlenených na migráciu, cirka 50 miliónov na rok. To je o niečo menej ako v tematických programoch v poslednom, v predchádzajúcom finančnom období. Geografické fondy, nástroje spolupráce, rozvojové nástroje, Fond pre azyl a migráciu, DigiHome. Home polícia a hranice, európska susedská politika, teda nástroj pre európske susedstvo. Toto všetko závisí od konkrétnej implementácie projektov. Pokiaľ ide o geografické fondy, Etiópia, Maroko a Nigéria, to sú štá- jediné štáty, ktoré sú tu stanovené ako priority. A teraz v stručnosti tri vízie, pokiaľ ide o e, význam spolupráce. Tu máme údaje DigiDevco. Za DigiHome do roku 2013 nemáme presné údaje a nevieme, aké sumy zodpovedajú zahraničnej spolupráci. Za rok je to približne 100 miliónov, 45 až 55 miliónov ročne sa vyčlenuje na tematické programy pre migráciu a azyl, potom existuje program Všeobecné výzvy, verejné statky a v rokoch 2009 a 2011 vidíte, že to narástlo kvôli integrovanej kontrole hraníc v Európe. Tu vidíte geografické priority zahraničnej spolupráce v oblasti migrácia a susedstvo. 20 eh, to je tá fialová farba, potom tam máme bordovú farbu, eh, Severná Afrika, je tam aj Východná Európa a potom oka, subsaharská Afrika a tak ďalej. Tieto tri skupiny e, tvoria 66 spolupráce v oblasti migrácia a azyl. Ázia a Latinská Amerika dostávajú málo prostriedkov. No a ešte posledná, posledný slajd. Vidíte rozdelenie peňazí v rokoch 2004 až 2011 podľa tematických priorit. Vidíte, že takmer 30 sú na kontrolu nelegálnej imigrácie, 23% bolo vyčlenených na azyl, 20% rozvoj a iba 14% na legálnu migráciu a 10% bolo na práva migrantov. A to vlastne obsahuje aj informačné kampane. Tieto informačné kampane majú za cieľ zvýšiť ochranu e, migrantov alebo ju propagovať, ale nie je to priama ochrana migrantov. V štúdii sa snažíme tieto dáta porovnávať. Nie je to jednoduché, pretože často nemáme tie základné údaje, na základe ktorých by sme potrebovali e, pracovať, ale e, z DigiDevko ich máme aspoň. Ďakujem, hovorí predsedajúca, ďakujem za predstavenie týchto prezentácií. na nech sa páči. Ďakujem. Moja skúsenosť je taká, keď som bola menovaná stalou správodajkyňou pre Líbiu ešte v časoch Kadáfiho, a keď vyhodnotím, ako EÚ vyjednávala rámcové dohody, všetko e, záviselo od readmisnej dohody. A myslím, že mnohí nerozumeli, členské štáty nerozumeli, o čo ide politicky. A, a naozaj to neporozumenie bolo obrovské, to nepochopenie bolo obrovské. Kadáfiho režim vylúčil, vyhostil zástupcov UNHCR, strašne zaobchádzal s migrantami. To, čo tam teraz prebieha, to nie je nič nové. Takto to fungovalo už za čias Kadáfiho. Bolo šokujúce teda, že v tých rokovaniach úplne chýbali princípy. Myslím si, že sa to dnes nezmenilo. Zatiaľ vidíme, že chýba vôľa a chýbajú zásady. Aj dnes, keď máme pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi. Takže ja sa teraz pýtam, čo s tými legálnymi cestami prístupu Premýšľajú skutočne členské štáty nad tými legálnymi cestami prístupu, legálnymi migračnými trasami? Ako to je? Um, ich hätte mal noch eine ganz an... Ah, Kollegin Kienge zuerst. Ešte pani Kinge, Kienge, nech sa páči. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajcom um, za túto prezentáciu. Myslím, že nás čaká ešte veľa, veľmi veľa práce, pretože dnes ešte nie je jasné, aký je vzťah medzi e, migráciou, azylom a medzinárodnou spoluprácou. To už vidíme na úrovni členských štátov. Ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničia nespolupracujú v tejto oblasti, predkladajú odlišné programy a ja si kladiem otázku, ako by sme mohli zapracovať takúto e, dôležitú tému do rozsahu ešte ďalších ministerstiev, keď už tieto dve hlavné ministerstva nespolupracujú. Ďalšia téma, ktorú chcem predložiť, mladí ľudia. To je veľmi dôležité v medzinárodnej spolupráci. Ja sa domnievam, že my dnes e, musíme pracovať veľa na tom, aby sme bojovali proti, Anna už spomenula tie legálne cesty imigrácie, ale musíme pracovať aj na tom, aby tie, tí mladí ľudia mohli aj vyrastať a prosperovať v našich štátoch. Čiže my musíme vytvoriť tie príležitosti mladým, pretože je to veľké percento toho počtu osôb, ktoré, ktoré prichádzajú z Afriky, zo subsaharskej Afriky. Musíme si uvedomovať, že formou tejto spolupráce môžeme zmeniť aj kritéria, aj tie ciele. Môžeme investovať do podnikateľskej kapacity, do, do celkovo do rozvojovej kapacity týchto e, štátov cestou mladých ľudí vidíme, že mnohí na tých člnoch, ktorí prichádzajú k nám, sú mladé osoby a my musíme e, pri tých mladých intervenovať. Niečo tam nefunguje. Tento nástroj si musíme vykladať v kontexte toho, čo sa teraz deje. Mladí utekajú z týchto štátov. Ako týmto mladým dať možnosť žiť e, v dobre riadenom priestore, pretože mnohé peniaze sa k ním nedostávajú vôbec. Títo mladí ľudia e, utekajú zo zle riadených štátov, od zlých vlád a my by sme mohli týmito peniazmi podporovať a rozvíjať novú triedu osôb, novú skupinu osôb. Ale Zatiaľ sa to nedieje a ja sa pýtam, ako by sme mohli vytvoriť integrovanú politiku, politiku, kde by sa zosúladilo vnútro a zahraničie. Táto téma je môjmu srdcu veľmi blízka, pretože sa týka aj externej solidarity, takže ja sa pýtam, ako by sme mohli toto riešiť. Ďakujem. Ja poprosím o stručnosť pretože nás čaká ešte jedna štúdia a potom vlastne tí ďalší predkladatelia štúdie sa nedostanú k slovu. Valero, budem stručná. Mám otázku, ktorá sa týka Maroka a fondov. Ako zaručíme, aby tieto fondy, tieto finančné prostriedky neboli využité na budovanie múru v obsadených oblastiach? Ďakujem, pán Jurek. Ďakujem. Ja sa chcem, ja chcem položiť jednu otázku. My sme si vypočuli veľa o tej finančnej stránke veci a mňa zaujímala aj praktická stránka imigrácie. Praktické aspekty imigrácie zo štátov, ktoré sú e, teraz zdrojom imigrácie. Napríklad migrácia z Afrického rohu do Saudskej Arábie. Tu prebieha migrácia medzi tretími štátmi a ako sme na tom so spoluprácou s Etiópiou a kresťanskí utečenci z Eritreji. Čiže čo sa robí s týmto problémom? A ja by som takisto chcel získať viac informácií o tom, ako by sme mohli prakticky pomáhať utečencom v tretich štátoch. Ďakujem. Ja to teraz uzavriem, hovorí predsedajúca. Ja chcem nadviazať na vysokú zástupkyňu pre zahraničie. Ona povedala, že v Afrike je aj celý rad bohatých štátov a presídlenie 52 miliónov ľudí, toľko ľudí je tam teraz na úteku. Čo by sa dalo urobiť? Aké sú možnosti presídľovania na africkom kontinente? Pretože táto katastrofa je veľmi rozsiahla. Ako by sme mohli prispieť e, k tomuto presídľovaniu v rámci Afriky my ako Európska únia, samozrejme ešte okrem toho, čo musíme urobiť pre týchto ľudí my. Ďakujem veľmi stručne. Poprvé, je to štúdia, ktorá ešte len prebieha. Dnes pred zasadnutím sme sa rozprávali ešte s niekoľkými kolegami o tom, ako by sme mohli zlepšiť inštitucionálnu koordináciu v EÚ aj v komisii. Aj medzi DG Home a DG F, DEFCO. A na to sa správa takisto sústredí problémom je samozrejme, ako zosúľadiť dve odlišné politiky a dva odlišné ciele. Rozvoj štátov na juhu a dodržiavanie migračnej politiky. K tej otázke mladých ľudí 80 migrantov má 18 až 30 rokov. To je teda obrovská cieľová skupina a veľmi dôležitá otázka, ktorá vystáva tu, je, že Európska migračná agenta nemá pilier pre migráciu a rozvoj. My to vnímame vždy ako niečo, čo máme robiť z Európy. Niekedy sú tam e, nejaké skryté odkazy na legálnu migráciu, ale nikdy nehovoríme o kontexte nerovnosti, nerovnosti v rozvoji ale to je niečo, čo by sa malo patriť. Teraz téma Maroko. Hlavným rizikom je to, že sa tu odkláňajú finančné prostriedky. Robí to aj vláda. Je to nebezpečenstvo v Maroku, ale aj v Ukrajine pri tých fondoch, ktoré majú podporovať štátny rozpočet téme migrácia boli tie finančné prostriedky obmedzené, ale potom to bolo prerušené, to financovanie. Takže ja by som povedal, že dnes to nebezpečenstvo, že dnes to nebezpečenstvo financovania múru na západnej Sahare už neexistuje čiste technicky. Možno v minulosti také, takéto riziko existovalo, ale teraz už tu nie je. No a ešte k tým posledným otázkám. Migrácia medzi južnými štátmi a Etiópia. Pred rokom a dvomi mesiacmi sme videli dobrý príklad Saudská Arábia priamo vykázala 110 tisíc etiópčanov, vyhostila a iba Európska únia sa mobilizovala a pomohla týmto 110 tisíc eh, ľuďom dala im perspektívu, pokiaľ to len bolo možné. No a v rámci rozvojovej spolupráce EÚ existujú systémy a možnosti, že Európa spolupracuje v rámci severo-južných tokov, ale môže prispievať aj k lepšej správe, k lepšiemu riadeniu juho-južných migračných tokov to by nemalo byť opomínané v Európskej agende pre migráciu. V Afrike naozaj existujú aj bohatšie štáty, ale často práve tieto bohatšie štáty, Nigéria, Alžírsko, Juhoafrická republika, sú východiskovými štátmi migrácie. Myslím, že tu jednoducho neexistuje v týchto štátoch politická vôľa riešiť tieto problémy. Európska únia potrebuje nejaký globálny balík, ktorý je atraktívnejší, kde by sa aj toto riešilo. Napríklad Maroko má nový azylový zákon a migračná politika je príkladná pre štáty v danom regióne. Ale v týchto bohatších afrických štátoch chýba politická vôľa a takisto chýbajú kapacity Európskej únie vytvoriť ponúknuť atraktívny balík, kde by sa riešila otázka príjmania utečencov. Ďakujem pekne za otázky. Pokiaľ ide o nedostatok porozumenia a pochopenia, pokiaľ ide o politickú situáciu, Myslím si, že toto sa týka otázky, ako povedal môj kolega, že pokiaľ ide o internú koordináciu na úrovni komisie, samozrejme to je nevyhnutné. Ale okrem toho sú tu aj výzvy, ktoré sa týkajú koordinácie medzi komisiou ESVČ a pokiaľ ide úlohu, ako zohrávajú delegácie v tretich štátoch, ako napríklad styční dôstojníci EÚ, ktorí vlastne už boli rozmiestnení alebo budú rozmiestnení v niektorých kľúčových krajinách, budú napríklad v Grécku a iných štátoch. Myslím si, že to je v zásade kľúč k riešeniu. Tu ide vlastne o určitú súťaž medzi tým, kto má technickú expertízu, kto má politickú víziu, ale obidva prvky sú dôležité. Pokiaľ ide o tieto právne možnosti, ktoré sa týkajú ochrany, pokiaľ ide o tieto štáty, pokiaľ viem, všetky členské štáty postupne sa vzdali týchto typov ochrany, pokiaľ ide o tretie štáty. Švajčiarsko upravila svoju legislatívu, nie v Európskej únii. To sú tie veci, ktoré sa objavili v predchádzajúcej správe o právnych možnostiach. No a potom na záver. Vy ste hovorili o tom, že rozliční ministri či vykonávajú Eh, tak povedať, integrovanú politiku. Toto je trošku prekvapujúce, keďže nástroje GAM majú zabezpečiť práve koordináciu. V praxi sa ukazuje, že napríklad pokiaľ ide o partnerstvo pre mobilitu, tam ide o posilnenie partnerstva tretími štátmi, to znamená, že rozličné ministerstva, ktoré sa zaberajú migráciou v tretích štátoch, sa potom zaoberajú koordináciu, pokiaľ, koordináciu, pokiaľ ide o partnerstvo mobilite z EÚ. Pevne verím, že tam budú podobné vplyvy na členské štáty. Mal by tam byť určitý mechanizmus, ktorý mal informovať o skutočnostiach, ktoré vykonávajú členské štáty na bilaterálnej úrovni. A to aj keď ide o vnútroštátne právomoci, a to mal byť požiadavka, pokiaľ ide o princípu spolupráce a ide tam aj mechanizmus, takéhoto typu, ktorý má zabezpečiť koordináciu s EÚ a zároveň má zabezpečiť aj koordináciu medzi jednotlivými ministerstvami toho istého členského štátu. Takže to by asi bolo všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne našim rečníkom. Ešte tu máme poslednú prezentáciu. Prednesená pán Martin ak sa nám to nepodarí za najbližších 10 minút, tak už potom nebudeme mať možnosť tlmočenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Nech sa páči, máte slovo. Iba stručne. Máme tu návrh tej správy, bude to dokončené do konca mesiaca. Toto je správa, ktorá sa týka stredisk migrácie, pracovali tu ekonómovia, ako aj právnici na to správe. Ide o to, že by sme chceli tento holistický prístup migrácii naplniť obsahom, to je to, o čom ste hovorili, a chceme sa zamerať na nové cesty, nové možnosti pre e, pre vlastne zákonnú migráciu. Tu ide o to, že sa spomína, že je nedostatok e, možností, ako priviesť legálnym spôsobom e, ľudí do Európskej únie. Toto je stručne štruktúra správy v aktuálnej podobe. Je tam 6 oddelení, 6 otázok. Ja by som sa chcel stručne viedeť ku každej časti, takže bude to skutočne veľmi rýchle. Poprvé, prečo je nevyhnutné, aby sme mali legislatívu, ktorá sa týka pracovnej migrácie, no ide o to, že je to vec, ktorú sa zaoberá Európska únia, sa hľadajú sa to možnosti ako migrácie. Je to v zásade e, dôsledok voľnosti pohybu v rámci EÚ. Nemôžete mať voľnosť pohybu bez toho, aby ste vlastne nesmerovali k spoločnej um, politike, ktorá sa týka zamestnávania, spoločný pracovný trh a spoločnej politiky zamestnávania dôležité, aby tam bolo určité zosúladenie, aby ináč to nebude fungovať v hospodárskom priestore. Po druhé, a to je odzrka, samozrejme toto je odzrkadlené správe, takže druhý bod, aké sú nedostatky identifikované na trhoch práce v EÚ, pokiaľ ide o pred, um, prognózy trhov práce do budúcnosti, my sme vychádzali z istujúcej literatúry a správ. Rýchla odpoveď je nasledovná. Áno, Európska únia už potrebuje teraz pracovných migrantov. Paradoxne, skôr migranti s nižšou kvalifikáciou ako s vyššou. Môžeme neskôr o tom diskutovať. No a pokiaľ ide o tieto potreby týchto pracovníkov, sú tam rozdiely medzi jednotlivými štátmi. V Južnej Európe je teraz veľká kríza, iná situácia je možno v Rakúsku, Nemecku. Čo sú také bohatšie štáty EÚ? Pokiaľ doplňujúce informácie, pokiaľ ide o 20 problematických oblastí, ktoré identifikovali oblasti zamestnávania, Európska komisia. Vidíme, že problém sa netýka len vysoko kvalifikovaných miest, ale týka sa to práve aj menej kvalifikovaných migrantov. No a tretia, če, tretia časť sa týka toho, aké je postavenie legálnej migrácie, ako je to vlastne, nejaká situácia v EU. Máme tu fragmentovanú právnu situáciu podľa jednotlivých kategórie tu ide o vysoko kvalifikovaných eh, pracovníkov a výskumníkov, tam je tá modrá karta. Potom ide o sezónnych pracovníkov, máme tu aj návrh, ktorý sa týka študentov. Tieto rozličné nástroje sa málo využívajú, pokiaľ ide o posúdenie implementácie a vplyvov, poukazujú na to, že pokiaľ ide tieto migračné toky do EÚ, tak nezahráva to dôležitú úlohu. To znamená, že vidíme, že je tu e, veľký priestor pre členské štáty, ako to implementovať. Takže tu sa treba vrátiť po myšlienke EÚ, aby sa zvolil taký globálny komplexný prístup k hospodárskej migrácii, ekonomickej migrácii. Štvrtá vec, aký je vplyv takýchto politík, no slabý, je to fragmentárne, málo využívané, takže ten vplyv je malý, pokiaľ ide o toky, avšak identifikovali sme kľúčovú oblasť, kde tieto politiky nedostatočne integrujú eh, ekonomických migrantov, ktorí už sú v Európskej únii napríklad študenti alebo tí, ktorí využívajú eh, princíp spájania rodín, potom tu ide aj o žiadateľov o azyl, ktorí mohli byť integrovaní na troch práce a mohli byť považovaní za súčasť tej definície politik ekonomickej migrácie. To je to, čo označujem ako komplexný prístup pracovných trhov k e, legálnej migrácii, legálnej pracovnej migrácii. No a potom pokiaľ ide o to, aká je reakcia Európskej agendy migrácie, ako reaguje na potreby, pokiaľ ide o legislatívu EÚ, pokiaľ ide o pracovnú migráciu, no nedostatočná reakcia tu je. Nerieši sa kľúčová otázka toho, akým spôsobom prepojiť mobilitu v rámci EÚ pre občanov aj s medzinárodnou pracovnou migráciou, kde ide o to, ako zabezpečiť no, prístup e, zamestnávateľov pracovníkom. Takže na tomto sa pracuje, hodnotíme situáciu na trh práce v EÚ a snažíme sa reagovať na identifikované potreby to rozpracovávame v správe. V každom prípade, pokiaľ ide Európsku agendu pre migráciu, je to výborná príležitosť na to, aby sme diskutovali o týchto veciach. No a napokon, šiestý bod, tu sme identifikovali 18 ďalších možností, pokiaľ ide o legálnu migráciu pre EÚ. Tu sme hodnotili výhody a nevýhody, pokiaľ ide o prispôsobenie sa pracovnému trhu, tu sa opierame o realizovateľnosť tak z politického a ekonomického hľadiska. Je tu asi 6 funkcií takýchto kanálov legálnej migrácie. Ide o e, zosúladenie dopytu a, po, a ponuky na trh práce, potom optimaliza, optimalizácia existujúcej pracovnej síly. Tu ide napríklad o tých, ktorí využívajú možnosti spájania rodín, pokiaľ ide utečencov a zahraničných študentov, potom tu ide o to, ako vytvárať nové vstupné kanály, potom ide rozšírenie e, potenciálu pracovných migrantov EÚ a to je prepojené so štúdiou, ktorú sme sa podívali pred chvíľou. Tu ide o integráciu jednotlivých politík a ako to prepojiť s externou spoluprácou EÚ s tretími štátmi pre všetkým susedstve No a potom nakoniec ide o to, ako revidovať migrácie, pokiaľ je o štatistiky migrácie členských štátov, systém podávania správ. Neexistuje žiadna, žiadny systematický follow, pokiaľ je politiky členských štátov na úrovni EÚ nepostupuje sa štrukturovaným spôsobom. No a potom samozrejme treba aj konzultácia s zainteresovanými subjektami. Ďakujem. Ďakujem pekne, to bolo vynikajúce ale ak majú mať kolegovia možnosť položiť otázku, tak musí to byť teraz a iba stručne sa páči pán Jurek. Bardzo dziękuję. Krótkie uwagi. No, o czym my... Ďakujem, iba taký stručný komentár. O čom tu vlastne hovoríme? Pred 5 rokmi veľká skupina členských štátov EÚ obmedzila možnosť, ako by sa dalo legálnym spôsobom pracovať na svojom území. To sa týkalo občanov EÚ. Máme tu významnú internú migráciu, potom máme externú migráciu a pani Gomez hovorila asi o 500 tisíc portugalských občanov, ktorí opustili v posledných rokoch svoju krajinu. Potom ide otázky emigrácie z Bulharska alebo Litvy. Je to asi 10 ich občanov No a tu sú rozličné pohyby občanov, ktoré vedú k reakciám napríklad na úrovni Spojeného kráľovstva a e, tu ide o otázky voľnosti pohybu v rámci EÚ. Chcem spýtať, akým spôsobom to chcete porovnať s externou migráciou, lebo tu ide o také veci ako solidaritu, ako odblokovať solidaritu európskych občanov, predsa humanitárna pomoc je niečo iné ako pracovná migrácia. Uh, just to, um, Pani Gomeš, ďakujem pekne, ja to chcem iba e, uviezť do kontextu. Pokiaľ je tých 480 tisíc Portugalčanov, ktorí opustili krajinu, väčšinou sú kvalifikovaní, neocitnú sa v kategórii emigrantov, ale skôr expatriotov, ale sú to v podstate emigranti. Inú, prečo idú preč? Lebo jednoducho nevedia si nájsť prácu vo svojej krajine. Súvisí to s krízou, súvisí to s úspornými opatreniami. Určite by chceli žiť radšej v Portugalsku, to vás môžem ubezpečiť. No a zároveň existuje množstvo emigrantov, ktorí opúšťali krajinu, lebo v minulosti e, Portugalsko bola krajina, ktoré prijímalo emigrantov z Ukrajiny, z Moldavska a iných štátov. Takže mali sme tu aj e, občanov z Afriky a Brazílie. A to boli tí prví ľudia, ktorí krajinu opustili v súvislosti s krízou. No a teraz sú celé oblasti krajiny, kde sú voľné priestory, lebo je opustiť ľudia a my potrebujeme skutočne migrantov. V tejto dobe krízy potrebujeme migrantov nevyhnutne. Neviem, chápem, ako sa to naše vlády neuvedomujú, alebo ak si to uvedomujú, tak nekonajú, aby to vlastne umožnili, aby to bolo právne a bezpečné. No eine Kurzbemerkung. Ešte krátky komentár k tomu portugalské eh, zdravotné sestry boli žiadané v Spojenom kráľovstve, boli veľmi dobre e, pripravené odborne. Mám s, to, s tým vlastné skúsenosti. Poprosím vás o stručnú reakciu. Eh, Ďakujem pekne ešte. Teda stručne by som zareagoval, pokiaľ ide o legálne pristahovalectvo. Správa vychádza z takéhoto pohľadu. Tu ide vlastne o mm, samotné záujmy členských štátov EÚ. Tu nejde o také veci ako solidaritu alebo spoluprácu, vôbec nie. Tu ide o to, ako vlastne pokryť potreby na troch prácach EÚ. To po prvé. A po druhé, je to z politického hľadiska veľmi citlivá otázka, to je nám všetkým známe a my ako akademici, výskumníci musíme jednoducho zabezpečiť, aby sa poskytovali ďalej správne informácie a aby to, bola vlastne, aby to bol vlastne základ pre úroveň politiky. No a dostávam sa už k záveru. Toto je asi jeden z najdôležitejších záverov a síce, že potrebujeme mať mechanizmy, ktoré v Európskej únii prepoja internú mobilitu pracovníkov s internacionálnou mobilitou. Momentálne sú to dve veci, ale z ekonomického hľadiska, pokiaľ je zamestnávateľov v Únii, im je to v zásade jedno, či tí pracovníci pochádzajú z Portugalska alebo z Maroka, čo oni chcú, chcú mať kvalitných pracovníkov, ktorí vedia dobre pracovať účinne, aby mali aj zákonné možnosti zostať v krajine. A myslím si, že to je vlastne tá veľká výzva pred nami. To je vlastne aj ten prístup, ktorý sa snažíme sledovať. Aspoň tak by sme mali ísť, podľa mňa. Ďakujem. Erstmal vielen herzlichen Dank, Sie gewinnen. Ďakujem pekne. Dostanete ocenenie za najrýchlejšie naformulované presné informácie dnešného dňa. To si oceňujeme a zase tlmočníkov oceňujeme za rýchle pretlmočenie. Chcem sa vám všetkým poďakovať. Ešte by som chcel uvieť bod rôzne. Ak niekto má ešte niečo pred lesnou pre, letnou prestávkou, teraz je posledná vaša príležitosť. Ak nie, tak teraz všetkým želám príjemnú letnú dovolenku. Pevne veľmi sa vrátite zotavení a 3. septembra sa tu opätovne stretneme o 9. Želám vám e, potom úspešný návrat do Bruselu. Dovidenia.